Well, colleagues, let's make a start. Vážení kolegovia, začneme s poobedným eh, programom a teší ma, že dnes sa budeme venovať eh, v tomto špeciálnom bloku budúcnosti humanitárnej pomoci v EÚ. Pán komisár Stylianidis tu je s nami tiež, to ma teší. Aj mnohí ďalší významní rečníci, ale predstaví vám ich eh, Enrique Guerrero Salom, ktorý bude predsedať reálne e, tomuto panelu. Ja na úvod chcem iba povedať, že toto vypočutie, tento hearing je posledný v rámci nášho výboru e, v tomto funkčnom období alebo volebnom období a som rada, že sme si vybrali tému humanitárnej pomoci. Venovali sme sa jej dosť intenzívne. Mali sme tam viaceré významné podujatia. Bol tu Svetový humanitárny summit, ktorý chcel nanovo definovať aj prácu v oblasti humanitárnej pomoci v 21. storočí. Mali sme samozrejme aj veľké krízy za posledné roky, ktorým musela čeliť aj Európska únia, aj jej partnery. Hlavne by som ale chcela oceniť eh, dve osoby, pán komisár Stylianidis, Vy tu budete dnes formálne asi naposl, naposledy. Nás už potom čakajú iba dve ďalšie schôdze pred voľbami, takže chcem vám poďakovať za to, že ste boli veľmi kvalitný európsky komisár za týchto 5 rokov. Začalo to nie s Brexitom, stále myslím iba na, na Brexit. Brexitom to skončí, to vyzerá, ale začalo to s ebolou, tak, pardon, s ebolou. A vtedy ste sa stali komisárom, boli ste európskym e, koordinátorom vo veci eboli. Potom e, bola tu e, utečenská kríza súvisiaca so sírským konfliktom, aj keď kríza, ako hovorí pani Mogherini, kríza to reálne bola pre nich, v prvom rade nie tak pre nás. A vy ste vždy podporovali Eh, integráciu sírskych utečencov v Európe a takisto aj humanitárnu pomoc pre krajiny ako Grécko a ďalšie, ktoré eh, museli túto tému eh, najviac intenzívne riešiť. Potom tu boli aj ďalšie krízy, či to bol Myanmar, Myanmarsko, či to bola Venezuela, či to bol Sudán. Povedali ste mi, že ste unavení, čo ani neprekvapuje, pretože aj a ja si uvedomujem, že máte veľmi nabitý program, aj dnes máte ďalšie povinnosti, budete musieť potom odísť nakoniec, ale chcem sa vám naozaj e, úprimne poďakovať za vašu prácu. Viem, že sa ešte stretneme, ale takto formálne som to chcela spomenúť. A takisto sa chcem poďakovať pánovi Guerrero Salomovi, on bol stálym spravodajcom, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a tiež spomína veľmi praktické témy vždy na výbore. E, pozbudzuje nás, aby sme spolupracovali s komisárom. Aj v praxi sme videli, v teréne sme videli to prepojenie medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Vidíme, keď ľudia žijú v utečenských táboroch, teraz je to už e, niekoľko rokov v mnohých prípadoch. E, aj tu na práve kolega pracoval na vzdelávanie týchto ľudí, čo je veľmi pozitívne, že poskytujeme vzdelávanie deťom v rámci tejto utečenskej krízy. Ľudia nad, e, nad tým asi e, uvažujú. Ja som napríklad nad ešte veľmi neuvažovala v tomto duchu, ale hovoril mi aj od nás volič, e, ktorý bol pôvodne zo Somálska, potom bol v utečenskom tábore v Kenii a povedal, že vlastne vôbec nechodil do školy, pretože v tom tábore žiadne vzdelávanie nebolo. Nakoniec to dobehol, nakoniec sa prihlásil na školu, keď sa dostal do Británie jedného dňa, ale naozaj je to ťažké eh, pre ľudí, pre mladých ľudí, keď nemajú prístup k vzdelávaniu z takýchto dôvodov. Takže ďakujem eh, všetkým, ktorí k tejto téme prispeli vrátane Enrikeho. Ja si teda presadnem a nech sa vám páči. Enrike, vy budete predsedať. A poprosím vás ešte, aby sme aj pánovi komisárovi, aj Enrikemu po, eh, zatlisk, alebo teda zatliskali k tomu, čo spravili. Ďakujem. I'm going to move to Spanish, so... Budem hovoriť po španielsky, takže poprosím vás, aby ste si dali sluchatka, ak ich potrebujete. Ale na úvod ešte e, pre pána komisára poviem predsa len niečo po anglicky. Naozaj je pravda, že sme boli, aj sme priatelia, kolegovia a ľudia, ktorí podporujú a uvedomujú si dôležitosť humanitárnej pomoci na celej e, planéte. Ako aj Linda McAvan povedala, aj ja to vnímam, že vy ste nielen komisár, ale ste aj priateľ, ste niekto, s kým môžeme e, spolupracovať a aj sme 5 rokov spolupracovali. Spomínam si tie, na tie náročné momenty, na úvod, keď boli tie výpočutia v Európskom parlamente a už od toho prvého momentu sme spoločne naozaj vytvorili takú, takú silnú, až by som povedal, emotívnu väzbu. E, za to vám veľmi pekne ďakujem, sa páči Kristos. Eh, ďakujem pekne, až ma to tak zahambuje. Eh, naozaj ďakujem veľmi pekne za vaše milé slova aj Linda, aj Enrique. V minulosti ja som povedal, že nielen si vážim našu spoluprácu na výbore DV, ale takisto a najmä si vážim naše priateľstvo ako povedala aj Enrika, ako povedala aj Linda, začali sme ako kolegovia v tomto náročnom období, keď sme e, spoločne mali ten, mm, tú situáciu okolo eboli a mnohých ďalších neskorších humanitárnych kríz na celom svete, ale v rámci prvej fázy našej spolupráce sme sa aj stali priateľmi, pretože Máme podobné hodnoty a podobné princípy, alebo rovnaké. A na to vám ďakujem a som si istý, že výbor DV by bez Lindy by sme ako európske inštitúcie oveľa prišli a možno aj preto e, my aj priateľ, aj tu nám môj priateľ e, Enrique sme od začiatku e, boli aj vďaka Linde takýmito, takýmito dobrými spojencami. Nie je to ešte jasné, ako to s tým Brexitom nakoniec dopadne, ale aj, aj vždy sme to vnímali, že by to bola škoda. A e, zároveň ale chcem povedať, že dúfam, že aj Enrique tu opäť bude ako europoslanec aj v ďalšom funkčnom období, pretože vašu múdrosť, Enrique, určite potrebujeme. Vážení kolegovia, ďakujem za túto skvelú iniciatívu. Diskusia o budúcnosti Európskej humanitárnej pomoci nám ukazuje, že sme spoločne v tejto veci odhodlani konať a najmä chceme pomáhať viac ľuďom a nielen viac ľuďom, ale aj lepšie. Milí priatelia, všetci, ktorí ste tu na paneli prítomní, alebo v rámci tohto panelu prítomní, vy to viete lepšie ako kdokoľvek z nás, že tie čísla sú naozaj nedobré a šokujúce. Viac ako 100 miliónov ľudí v súčasnosti potrebuje humanitárnu pomoc. 60 9 miliónov ľudí je premiestnených e, krajiny ako Turecko, Bangladeš, Sudan, Uganda a ďalšie. Tam e, je 85% alebo teda najväčšie, najväčšie čísla spomedzi týchto ľudí, ktorí utekajú pred násilím, pred konfliktom, ale aj pred ďalšími vecami, ako sú prírodné katastrofy, alebo klimatické zmeny. Tie tiež čoraz častejšie spôsobujú utrpenie a smrť miliónom ľudí. A priemerná humanitárna kríza v súčasnosti trvá priemerne viac ako 9 rokov. E, tieto dlhodobé núdzové stavy, to už ani nie je paradox. kedy sme mohli hovoriť o terminológii, ktorá takmer neexistuje dlhodobo núdzová situácia, ale dnes už je to bežná vec. Potreby sa zvyšujú a naša schopnosť reagovať na ne je čoraz slabšia. Musíme sa pozrieť na to, ako túto novú realitu zvládnuť a práve preto tento posledný, e, posledná výmena názorov, ktorá bola pred pár týždňami, E, tam som spomínal jednu konkrétnu vec, a to síce to, akým spôsobom humanitárnu pomoc e, poskytneme, to je možno rovnako dôležité niekedy ako tá samotná pomoc, teda ten spôsob je dôležitý tiež. A mali by sme sa na, snažiť, aby to, ten spôsob bol inovatívnejší, aby bol efektívnejší a aby bol viac trvalo udržateľný. Teraz, ak dovolíte, vyjadril by som sa k týmto trom aspektom, ktoré som práve spomenul, pretože som presvedčený na základe mojej skúsenosti v tejto oblasti, že musíme prehlbiť našu diskusiu práve pokiaľ ide o tieto tri aspekty. Poprvé, inovácie, inovatívnosť. Keď hovoríme o inováciách, Máme tu napríklad eh, tie naše schémy cash and voucher, hotovosť a voucher, nejaké poukazy. A to je spôsob veľmi flexibilnej, priamej pomoci. Tým pádom ľuďom dávame možnosť, aby oni si svoje každodenné potreby eh, ošetrili eh, dôstojným a zodpovedným spôsobom. Takisto to zvyšuje efektívnosť, znižuje to naše náklady a zvyšuje to hodnotu našej pomoci a vlastne takýmto spôsobom dosahujeme lepšie výsledky za menej peňazí. Túto skutočnosť som videl v praxi, v teréne, v mnohých krajinách, či to bolo Turecko. Viete, že tam je skvelý eh, projekt ISSN, eh, takisto to existuje v Libanone, v Jordánsku, v Grécku došlo k istým sklzom, pokiaľ ide o zavedenie e, tohto skvelého postupu, ale keď sa nám to podarilo zaviesť, naozaj bolo vidno, že utečenci, sírsky utečenci konkrétne, naozaj mali z toho pozitívny pocit, pretože mali pocit, že istým spôsobom ide aj o nich, o ich rozhodnutia. Majú tú dôstojnosť, keďže sa sami môžu rozhodnúť, ako, naro- ehm, ako, ako narábať s týmito financiami ako s nimi nákladať. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec v takejto zložitej situácii, v ktorej sa tí, títo ľudia nachádzajú. V roku 2017 sme e, dodali 40 našej humanitárnej pomoci práve prostredníctvom takéto, alebo takýchto schém hotovosť a poukážky. 900 miliónov eur Išlo to z 10%, eh, čiže bolo to 100 miliónov eur v roku 2011. Čiže ten trend je pozitívny, pokračuje aj naďalej v roku 2018 a určite bude pokračovať aj e, tento rok. Je toto rekordne eh, vysoké číslo alebo percento v celých dejinách humanitárnej pomoci EÚ. Samozrejme, my potrebujeme aj vašu pomoc, pokiaľ ide o pokračovanie v tejto náročnej úlohe naďalej náš projekt rozširovať prostredníctvom týchto schém platieb v hotovosti a prostredníctvom poukážok. Teraz by som spomenul viaceré kritické príklady. Jordánsko. Tam sme používali eh, technológiu na eh, identifikáciu osôb, aby sme vedeli utečencov za eh, člen zaregistrovať týchto programov v Turecku. Tam je najväčšia európska humanitárna eh, akcia alebo projekt vôbec v histórii. Tam vychádzame z jedného z jednej karty, alebo používame jednu kartu, ktorá, ktorá už pomáha viac ako miliónu ľudí a dá sa použiť na, viac, e, na rôzne účely. A tento prvý je už dnes prepojený aj na isté vzdelávacie požiadavky, čo je tiež istý inovatívny spôsob. A je to veľmi efektívny spôsob, ako zvyšovať možnosti, príležitosti toho, aby tieto deti sa potom jedného dňa vrátili naspäť do škôl. V Somálsku sme takisto e, distribuovali hotovosť v podobe mobilných peňazí prostredníctvom mobilných operátorov. Ďalší inovatívny spôsob. V Grécku sme vytvorili program STIAP, kde sme dali žiadateľom o azyl a utečencom e, pripravené karty, ktoré im pomohli e, pokryť svoje základné ľudské potreby a takisto boli na prospech aj miestnych trhov. Tu by som chcel spomenúť moju veľmi pozitívnu skúsenosť, keď som bol v Gaziantepe. Predtým sme mali veľa problémov, pokiaľ ide o vzťahy medzi hostiteľskými komunitami a utečencami, najmä v tej prvej e, fázi prílevu migrantov alebo utečencov zo Syrie alebo z iných regionov. Keď som, sa na, keď som navštívil ten Gaziantep, tak som si uvedomil, že miestni podnikatelia a miestne hospodárstvo už istým spôsobom majú istý benefit z toho celého procesu kvôli tomu, tejto schéme hotovosť a poukážky. A takýmto spôsobom sme mohli dať aj tú dôstojnosť e, týmto utečencom, ale bol to aj istý nástroj, ako vylepšiť e, povedzme koexistenciu medzi utečencami a medzi miestnou komunitou. A naozaj bol to jasný, intenzívny pocit priamo v teréne. Ja si uvedomujem moje časové e, obmedzenia, takže prejdem teda hneď k druhému bodu. Všetci z nás tu hovoríme stále o účinnosti, efektívnosti, to je také čarovné slovičko, ale čo táto efektívnosť znamená. Efektívnosť znamená predovšetkým lepšie využívanie existujúcich finančných zdrojov. Takisto to znamená znižovanie, znižovanie nákladov na našu humanitárnu pomoc, pretože každé euro, ktoré ušetríme v nepriamých nákladoch, je ďalším eurom priamej pomoci ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú. Môže to byť jedlo, prikryvka, vakcína, očkovanie a preto musíme trvať na tej efektívnosti využívania prostriedkov a preto aj v rámci našich rokovaní, v rámci tých konzultácií s našimi partnermi my vždy trváme na tomto, pretože predovšetkým našou úlohou je chrániť finančné zdroje, ale Rovnako, a to je už ďalšia politická záležitosť, bohužiaľ, a moji kolegovia z Európskeho parlamentu vedia veľmi dobre, že niektorí ľudia aj tu, v tejto inštitúcii, ale v národných parlamentoch takisto, niektorí ľudia sa teda snažia zničiť celkový obraz rozvojovej humanitárnej pomoci prostredníctvom tým preháňaním nákladov na šírenie humanitárnej pomoci. Takže musíme sa na toto sústrediť nad, preto, aby sme mali dobrú argumentáciu proti všetkým tým, ktorí si myslia, že humanitárna pomoc nie je potrebná, pre Európsku úniu, pretože pre nás je to viac než len nejakým záväzkom, je to skutočná morálna povinnosť. Preto potrebujeme vašu pomoc, potrebujeme takýto argument na to, aby sme bojovali proti týmto skutočne populistickým prístupom. Vidíme to vo všetkých aspektoch našich politických diskusí, ale predovšetkým pokiaľ ide o význam humanitárnej pomoci, na tu sa útočí. Dovolte mi uviezť niekoľko príkladov. V Grécku na základe našej dohody z UNHCR ohľadne tejto cash pomoci sme zabezpečili pomoc 5%. To je oveľa viac menej ako iný druh pomoci. Keď to porovnáte, tak jednoducho je to úžasné. To je výborná, výborný efekt tejto cash pomoci. V Turecku všetky tieto projekty majú 6,5% mieru nepriamých nákladov. 6,5% to je takisto odsúhlasená sadzba našich kontraktov s Červeným e, krížom, to viete. A úprimne povedané, ja využívam túto argumentáciu, keď diskutujem s poslancami vo ďalších členských krajinách a boli to skutočne silné argumenty na to, aby sme vybojovali lepšiu pozíciu pre všetkých tých, ktorí sú proti tomu celkovému konceptu humanitárnej a rozvojovej pomoci. Ako som už uviedol, druhá vec, efektívnosť znamená lepšie využívanie ľudských zdrojov. Investície do miestnych partnerstiev to je jeden z hlavných záväzkov, ktorý sme prevzali v rámci tej dohody v kontexte medzinárodnej medzinárodnej konferencie humanitárnej pomoci v Istambule roku 2016. My sme presvedčení a veríme v kapacity a poznatky a skúsenosti našich miestných humanitárnych partnerov, ale na druhej strane je absolútne dôležité, aby sme poskytli túto základnú humanitárnu pomoc transparentným, férovým a zodpovedným spôsobom. My podporujeme našich partnerov, miestných, podporujeme ich pri konsolidácii e, ich štruktúr, pomáhame im pri e, využívaní tých prostriedkov, ktoré od nás dostávajú, takisto im pomáhame, aby operačný manažment e, iš fungoval v súčinnosti s, naš, s nami. Viac než peniaze, strategická podpora skutočne môže pomôcť, aby sa tie peniaze využili skutočne tým najlepším spôsobom. Naša strategická pomoc miestnym partnerom je veľmi dôležitou súčasťou našich záväzkov a preto urobíme všetko preto, aby sme tieto záväzky aj splnili. Vy ma poznáte, priatelia, ako úlohu a takisto viete, akú úlohu zohrávajú tí lokálni partnery. Ja mám skutočne veľa skúseností, pokiaľ ide o oblasti napríklad, kde funguje Boko Haram, v Libanone, v Jordánsku. A ja viem a som presvedčený o tom, že oni vedia na miestnej úrovni lepšie ako my, čo treba urobiť a skutočne aj na základe ich emocionálneho prístupu a skúsenosti dokážu dosiahnuť oveľa viac ako my zvonka. Napríklad včera v Ženeve, keď sme mali tú konferenciu ohľadne Jemenu, tak ja som sa zúčastnil na vynikajúcom podujatí ohľadne e, mentálneho zdravia v teréne. Bol tam Peter Mauer a minister pre rozvoj Holandska. A ja som si uvedomil, Bolo to pre mňa veľmi dôležité. Vzhľadom na moje vzdelanie lekárske. Niekedy tí lokálni partnery skutočne môžu byť aj nástrojom na to, aby sme sa vysporiadali s problémom mentálneho zdravia v teréne. A dvaja, traja psychiatri e, trvali na tom a povedali, že áno, my potrebujeme týchto miestnych e, ľudí so skúsenostami v rámci nášho partnerstva na to, aby sme mali kritických eh, zastup, kritické zastúpenie v týchto oblastiach na to, aby nám pomohli. Viem, nemám čas. A ešte pár slov ohľadne udržateľnej eh, humanitárnej pomoci zo strany Európskej únie. Istotne viete, že vzdelávanie per definicionem je naviazané na budúcnosť vyžaduje si odolnosť, udržateľnosť, mierové podmienky a práve preto ja sa vždy sústredím na otázku vzdelávania, práve vzdelávania na úrovni univerzít a je to jedna z mojich hlavných priorít. V roku 2019 my budeme poskytovať 10 humanitárneho rozpočtu práve do oblasti vzdelávania Týka sa to od prístupu k vzdelaniu až po kvalitné vzdelávanie, od ochrany až po sociálne a emocionálne vzdelávanie. 6. mája budeme takisto mať spúšťanie prvého politického rámca, ktorý sa venuje práve tejto oblasti. Za podporu DV sa vám chcem teraz poďakovať, pretože všetci členovia výboru DV nás podporovali v rámci tohto komplikovaného procesu dosahovania tohoto ambiciozného cieľa 10 Ctení kolegovia, podarilo sa nám dosiahnuť veľa, a to spoločne. Ale musíme urobiť ešte viac. O tom nie je pochyb. Nesmieme však zabúdať na to, že humanitárna pomoc ako taká nie je reakciou na tieto predlžované konflikty. Takéto problémy si vyžadujú spoločné zmýšľanie a spoločné riešenia. Potrebujeme komplexnú reakciu, ktorá bude obsahovať humanitárnu, rozvojovú a mierotvornú, mierotvorný prvok. Takéto prepojenie týchto troch prvkov bez kompromisu, e, pokiaľ ide o naše e, princípy v tomto som veľmi tvrdohlavý, pretože veľa ľudí si myslí, že tento komplexný prístup by snad mohol zničiť naše princípy v oblasti humanitárnej pomoci. Vôbec tomu tak nie je. Pre nás nie sú humanitárne princípy, e, pre nás sa tieto nemusia meniť, musíme byť pragmatickí na to, aby sme mohli očakávať pragmatické výsledky priamo v teréne. A takisto úprimne povedané, vzhľadom na moju skúsenosť, nexus, toto slovo nexus, nemôže byť iba prázdnym slovom. Preto potrebujeme konkrétne kroky, musíme aj naďalej zostať pragmatickými, na úrovni európskeho prístupu musíme mať realizovateľné riešenia, ktoré prispejú k záchrane životov a znížia utrpenie ľudí. Zároveň naša snaha dnešná musí byť súčasťou takej komplexnejšej vízie, širšieho porozumenia toho kontextu, pochopiť príčiny tohto násilia, takisto aj výzvy, klimatické zmeny a tak ďalej. Potrebujeme lepšiu schopnosť znížiť ten dopad týchto konfliktov a katastrof. A z tohto dôvodu potrebujeme rozvoj a spoluprácu s našimi partnermi, ktorí nám budú stať po boku. Je to absolútne potrebné. Takže tento Nexus prístup už prináša nejaké výsledky v šiestich pilotných krajinách, kde sa tento uplatňuje. Ide o Sudán, tam máme humanitárnu pomoc, ktorá znížila e, počty podvyživených ľudí. Pomáhali sme pracovníkom pri distribúcii distribúcii týchto sociálnych ochranných systémov. Mali sme spoločné diskusie ohľadne tohto aj v Ugande a to prinieslo identifikovať rýchlejšie tie miestne dynamiky, pokiaľ ide o rizika e, obdržania pomoci utečencov. Takže takýmto spôsobom sme sa dopracovali k výsledkom, máme konkrétne príklady na to, aby sme si uvedomili a pochopili všetky aspekty tohto komplikovaného prístupu, ktorý označujeme slovom nexus. Kolegovia kolegyne, náš prístup prispieva k tomu, že ľudia, e, ktorí sú obeťami týchto katastrof, či už ide o katastrofy prírodné alebo zapričinené ľuďmi, a my im pomáhame. A dokážeme lepšie zacieliť tú humanitárnu pomoc z našej strany, aby pomohla efektívnejšie. Zúčastním sa aj na 6. 6. globálnej platforme budúcom, budúci maj v Ženeve a chcel by som povedať, že tento rámcový program je určitým referenčným bodom, pokiaľ ide o našu snahu znižovať dopady katastrof. My sme sa pred tromi rokmi stretli, aj v Kangúne dokonca sa o tom hovorilo, Myslím si, že sme bojovali veľmi vážne za to, aby sme presvedčili ostatných predstaviteľov delegácie, aby lepšie pochopili tú potrebu tohto rámca. A chcel by som povedať, že je to veľmi podobné ako Parížská dohoda, Parížská rámcová dohoda ohľadne klimatických zmien, pretože iba spoločne sa dopracujeme k istému cieľu, A na záver už poviem iba toľko. Humanitárna pomoc Európskej únie nie je takým všeliekom na to, aby sme reagovali na všetky výzvy, ktoré máme. Nemôže to byť riešenie pre politické problémy, ale humanitárna pomoc, európska euro, humanitárna pomoc je kľúčová a potrebná na, a máme výsledky, ktoré dosvedčujú, že sme human, globálnym partnerom a hráčom, máme jasné priority a nespochybiteľnú pridanú hodnotu. Nový predseda vlády Etiópie, ako aj vieme nevčera, obaja mi povedali, že Európska únia je najspolahlivejším partnerom a úprimne povedané, skutočne som bol pyšný na našu pomoc občanom Jemenu a Etiópie a je to určité zadosúčinenie a uznanie toho, pretože vnímajú Európsku úniu ako toho najspolahlivejšieho partnera. To je pre nás dôležité a z tohto dôvodu môžeme povedať našim občanom, že musíme naďalej pokračovať a navyšovať našu humanitárnu pomoc a z tohto dôvodu súčasné kolégium prostredníctvom MMF, viacočného finančného rámca, už tu sme navrhli 30-percentné navýšenie humanitárnej pomoci. Takže toto je skutočne dôležitá dynamika aj pre budúcnosť Európskej únie a jej humanitárnej pomoci. Potrebujeme praktické riešenia pre skutočných ľudí. Je najvyšší čas, aby sme začali zmýšľať aj v tomto kontexte, práve pokiaľ ide o Afriku, na to, aby sme našli možnosti posilnenia nových spôsobov a prístupov, ako sme to napríklad objavili v prípade tých cash bonusov, Takýmto spôsobom môžeme nájsť nových partnerov v susedstve, práve pokiaľ ide o otázku ochrany e, civilov. A tu by som spomenul iba jednu vedu. Potrebujeme angažovanosť súkromného sektora. Musíme nájsť spôsoby, také, aby sme presvedčili súkromný sfér, že skutočne nám ide o tú istú vec, že sme na jednej lodi. Vážení priatelia, sú tam skutočne pyšní na to, čo sa nám podarilo za ostatné 4 roky dosiahnuť a to spoločne som presvedčený o tom, že môžeme urobiť ešte viac. Je to našou zodpovednosťou voči tým, ktorí potrebujú našu pomoc najviac. A je našou zodpovednosťou aj posilňovať našu európsku identitu, pretože ako už som to bol povedal viackrát v minulosti, z princípy humanitárnej pomoci to je súčasť európskej identity je to súčasť našich morálnych povinností. Ďakujem veľmi pekne. Now it's true that I'm going to move to... Áno, pravda vie, že ja teraz prejdem do španielčiny, ako som to urobil aj predtým. Chcel by som sa poďakovať komisárovi za jeho úvodné slova. Vy ako komisár za ostatných 5 rokov ste urobili toho veľa v oblasti humanitárnej pomoci a máme tu aj taký sumár toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť a kde sa musíme zlepšiť, ale zároveň sa tu potvrdili tie záväzky, ktoré tu máme voči budúcnosti. O pár mesiacov tento parlament bude už pravdepodobne mať iných poslancov v porovnaní s tým, akých má teraz ale musíme sa snažiť všetci spoločne o to, aby sa ten parlament aj naďalej angažoval v oblasti návrhu Európskej komisie, aby sa navýšila na 11 miliard eur tú časť rozpočtu, ktorá pôjde práve do oblasti humanitárnej pomoci. A v rámci tohto navýšení na úrovni 30 a viac, o ktorých hovoril aj pán komisár Stylianides. Pravdou zostáva, že niektorí z nás tu už nebudú, pretože aj po parlamente pokračuje život, ale čo musíme urobiť? My je musíme bojovať skutočne za to, aby skutočne bola, bol život aj po takých humanitárnych krízach, aby život pokračoval po vojnách, po prírodných katastrofách. A ja si myslím, že toto je skutočne veľký záväzok z našej strany, ktorý musíme my preniesť novému parlamentu a Kristus to musí urobiť voči novej Európskej komisii ešte pred sebou ďalšie záväzky o pár minút, ale ak je tu z vás niekto, kto by sa chcel spýtať konkrétnu otázku a moju adresovať alebo vyjadriť sa, samozrejme ste eh, k tomu pozvaný. Norbert, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Ďakujem pekne Enrikemu, nášmu stálemu spravodajcovi. Myslím si, že sme mali veľmi šťastlivú konšteláciu v tomto období. Pán komisár Stylianidis, stály spravodajca Enrique a náš výbor pod vedením Lindy. Ja chcem iba zdôrazniť to, že skutočne tá chémia tu vždy dobre fungovala to sa týka celého výboru. A skutočne pán komisár môže pyšne hovoriť o tom, že v oblasti humanitárnej pomoci sme sa medzi sebou správali veľmi rodinným spôsobom. To znamená, ak na konci eh, volebného obdobia vyvstanú nejaké otázky, ako napríklad, že či sme sa posunuli ďalej, áno, či humanitárna pomoc na európskej úrovni je efektívnejšia, presvedčivejšia, aj tu môžeme povedať áno. Či sa nám podarilo zaznamenať inovácie, áno, prostredníctvom nových techník, možno aj tak, ako to práve poukázal na to ten príklad, že jednoducho sme vsadili práve na dôstojnosť utečencov a že či sme dostali našej zodpovednosti, aj tu si myslím, že môžeme dať e, odpoveď áno. A predovšetkým by som sa chcel poďakovať mimovládnym organizáciám, organizáciám, ktoré s nami spolupracovali. Boli pre nás vynikajúcim partnerom. Ale čo však zostane na konci takéhoto mandátu, ako budeme pokračovať ďalej? Ak sa pozrieme na tú konšteláciu, ktorá možno vzíde po voľbách, tak je možné, že tá rodina, ktorá je aktívna v humanitárnej oblasti, sa zmenší. Je takisto možné, že tu budú rozpory v oblastiach, kde sa zmýšľa trochu menej solidárne, kde sa zmýšľa priam egoisticky, kde multilateralizmus už nezohráva takú kľúčovú úlohu ako základ a kde spoločné hodnoty v Európe sú stále viac pochybňované toto, poči tomuto sa musíme, na toto sa musíme pripraviť a myslím si, že aj tie finančné prostriedky musia byť navýšené a ak to urobíme, tak vlastne vyšleme taký kľúčový signál. Takisto som vďačný za to, že práve tým, že sme tu mali Enriqueho a že na to nástoril, takže sa teraz Vzdelávanie veľmi dostalo do popradia v kontexte humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc je síce dobrá a potrebná, ale bez nejakej udržateľnosti, bez perspektívy do budúcna si myslím, že by sme urobili veľké chyby. A preto za seba a v mene mojej politickej skupiny chcem vyjadriť slova vďaky všetkým aktérom, pretože skutočne to boli veľké a komplikované problémy pred nami, ale počiarov treba povedať, že sa nám to všetko relatívne darilo zvládať a chcel by som teda po voľbách v tomto parlamente pracovať na tejto oblasti aj ďalej a dúfam, že aktéry, ktorých som tu bol práve spomenul, že aj títo budú po voľbách ochotní dostávať tým záväzkom, že humanitárnu pomoc musíme podporovať. A predovšetkým humanitárna pomoc by bola dobrá, ak by Veľká Británia zostala v Európskej únii. Ďakujem. Norbert, eh, como tú vas a... Mm, ďakujem pekne ty tu budeš znú, no, takže ty budeš to prepojený, ten Nexus. Mária, nech sa páči. Herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár Stylianides. Ja by som sa tiež za zelených chcela veľmi pekne poďakovať za spoluprácu. Naozaj nás to veľmi tešilo že ste vždy mm, si nás vypočuli, viete, že poľnohospodárstvo to mne osobne veľmi leží na srdci a z vašich vysvetlení som pochopila, že teraz máte veľký záujem na tom, aby sme nielen pomáhali v oblasti humanitárnej pomoci, ale ako by sme mohli týmto krajinám pomáhať ďalej, ako by to mohlo vyzerať ďalej v rámci rozvojovej pomoci a práve aj v rámci toho programu Cash and Vouchers práve tieto poukážky, ktoré poskytujeme priamo na mieste, to má napomôcť k obnove a e, rozvoju. A to je veľmi dobrý áno, nápad, veľmi dobrá myšlienka, takže mohli, mohli by sme sa zamyslieť nad tým, ako by sme to mohli rozvíjať ďalej. Áno, najlepšie pochopenie existuje vtedy, keď konáme spolu, keď žijeme spolu a práve aj táto hospodárska spolupráca na základe tohto môže najlepšie eh, pokračovať. A práve tie lokálne partnerstva, to je veľmi dôležitý krok eh, týmto smerom ja. Mm, osobne žiaľ v budúcom funkčnom období tu už nebudem, ale snáď aj tí noví poslanci, ktorí prídu po nás, budú mať záujem o humanitárnu pomoc. Trošku ma to šokovalo, že to trvá priemerne 9 rokov, no už to je naozaj veľmi dlho. To už sa potom nedá veľmi hovoriť o prechodnom období. 9 rokov, 9 rokov, keď sa vám narodia deti, tak vlastne im, im unikne ten prvý úvod školskej dochádzky, to je veď strašne dlho. Takže naozaj je to hrozné, je to tragické, že hovoríme a musíme hovoriť o takomto dlhom období. Ale je to naozaj aj veľmi dôležité a naozaj dúfam, že nový parlament sa nesklzne do nejakých ideologických smerov, že sa budú skôr zameriavať naozaj na tú ľudskosť, práve tá ľudskosť, ktorá vyplýva z kresťanstva, tá musí zvíťaziť. Ďakujem veľmi pekne za vašu angažovanú prácu. interviniente, segundo invitado en este panel es... Dobre, takže teraz privítame medzi nami pána Rameša Rajansingamu, ktorý je riaditeľom Úradu pre koordináciu humanitárnych záležitostí pri OSN OCHA a ten má na starosti koordináciu v OCHA, predtým bol zástupcom koordinátora pre humanitárnu pomoc v Sýrii. Tiež pracoval v Bosne, Hercegovine, v Palestíne, v Afganistane a v Sudáne. V humanitárnej pomoci strávil minimálne 25 rokov. Takže nech sa páči, pán Rameš Rajasingam. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, vážení páni poslanci, vážení panelisti, dámy a páni. Ja by som chcel začať tým, že musím povedať, že Európska únia humanitárnej pomoci prispieva najviac na svete pri, prišlo tu možno, že mortalita, teda umrtnosť a chorobnosť stúpala a my by sme sa vám chceli veľmi pekne poďakovať za vašu pomoc na základe vašich programov. E, globálny humanitárny systém asi po tri, ro- tri roky po humanitárnom samite sme sa venovali tejto pomoci e, OSN sa v rámci tohto systému tomuto venovalo a tá, to, to, bol, to bolo podujatie, kde sme mali veľmi, o, veľmi ambiciózny program a naozaj sme sa venovali pre prevencii, aby sme predchádzali humanitárnym krízam a aby sme týmto krajinám pomohli k rýchlej obnove a znižovali zraniteľnosť týchto krajín Ehm, máme tu správu a táto správa bola hm, povýšená na najvyššiu úroveň a momentálne sa mení táto stratégia pomoci. A teraz to získalo naozaj značnú dynamiku. E, tu chceme zmierňovať dopady krízy Máme tu politické a právne rámce, aby bolo možné priame financovanie miestnym aktérom, ale musíme sa viacej zamerať na lokálne a národné e, kapacity, aby sme rýchlo pripravili reakciu na kríze, aby sme e, reagovali efektívne, ale aj zodpovedne. Toto je len niekoľko krokov, ktoré je treba podniknúť, avšak, aby som bol úprimný, ten, pro, ten pokrok bol veľmi nerovna, nerovnomerný, nekonzistentný e, vďaka tým štruktúram, ktoré tam prevládajú, ale aj zdroje e, ktoré neboli dostatočné. Aby sme dosiahli štruktúrálnych zmien, Musíme vidieť viac ďalej ako za krátkodobé riešenia. A tento reformačný proces musí tieto všetky reformačné procesy spojiť a to, čo povedal komisár Stylianides, musíme túto pomoc poskytnúť vždy čo najskôr e, tie najväčšie humanitárne krízy sa nezmenili. Ehm, v podstate e, e, pred 15 rokmi to boli, to boli prírodné katastrofy, e, ktoré, ale to to, čo sa deje dnes, to trvá dlhšie, je to horšie, ako to bolo pred 20 rokmi. Sú to ozbrojené konflikty, ktoré sú problematické. E, tiež to usídlenia, to má veľký problém a to má veľký dopad aj na bezpečnosť. E, tiež tu máme veľmi veľa utečencov v dôsledku týchto konfliktov Ehm, veľmi veľa ľudí bolo presídlených, premiestnených za posledné roky oveľa viac, ako to bolo v minulosti. A mm, toto má e, aj, aj mm, náš naše príspevky e, sa štvornásobili. Pred desiatimi rokmi to bolo 6,5 miliard, teraz je to 24 miliard tento rok, ktoré sme museli investovať a my máme v našich programoch v roku 2019 90 miliónov ľudí, ale tie hlavné motory, tie hlavné príčiny sa nezmenili, ale my sme naše záväzky prioritizovali, práve sa snažíme eh, chrániť ehm, civilné obyvateľstvo, chránime sa, chr- snažíme sa chrániť ženy a dievčatá, tiež sme prioritizovali naše záväzky Mm-hmm. Mm, pokiaľ ide o rozdelenie tej pomoci medzi E, týchto aktérov v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci. E, potom tu máme fondy, ktoré sa zakladajú v týchto krajinách, aby sme sa zamerali na lokálnych aktérov, teda na lokalizáciu, pretože e, najefektívnejšie a inovatívne riešenia pochádzajú od týchto lokálnych aktérov a to nám pomáha zlepšiť aj toto prechodné obdobie ale mm, v rámci našich, e, našich možností chceme spolupracovať. Máme teda programovanie e, finančných, hotovostných finančných prostriedkov a náš šéf Marlovkok e, tiež a sa venuje tomuto svetovému programu mieru a tu poskytujeme e, hotovosť tým, ktorí sú v núdzi. E, máme datasystémy, máme analýzu, takže my naozaj zodpovedne implementujeme tieto programy a vieme to aj preukázať. Tiež zvyšujeme, zvyšujeme túto spoluprácu a snažíme sa aj zvyšovať transparentnosť. Tiež posilňujeme našu na naše schopnosti e, práve týchto, cez týchto styčných dôstojníkov a tiež e, zvyšujeme efektívnosť, e, účinnosť a transparentnosť. Je tu viac ako 60 vlád, NGOčiek, spolupracujeme tiež s Červeným krížom a rôznymi inými organizáciami, ktorí toto podpísali na jedinom fóre od roku 2016 e, sme zaznamenali naozaj viaceré zmeny, ktoré sme financovali, dosledovali a koordinovali. Napríklad tento Grand Bargain, tento pod, to, to bolo podporené, tu sme Mm, dokázali, že toto môže byť v mnohých prípadoch jednoduchšie, môže to byť transparentnejšie, jednoduchšie. E, tento e, cash program v roku, od roku 2015 narastol a e, tu naozaj máme ďalšie možnosti. Potom tu máme biometrické údaje, napríklad blockchainy, ktoré sme využívali v Jordánsku, Turecku, ale toto nám napomáha aj pri vysledovaní efektívnosti e, tohto systému, aby sme sa vám vedeli zodpovedať. Ďalšie výdobytky je flexibilné a financovanie, pretože toto musí zachádzať za ten 12-mesačný cyklus. E, napríklad máme Máme tu 15 mm, v roku 2017 a plánu mnohí zvýšili svoje e, príspevky. Ten grant bar, barging sa zameriava aj na národných aktérov, tak aby to bolo čo najlokálnejšie. Takže tu máme tieto jednotlivé fondy v jednotlivých krajinách v roku 2000, od roku 2015 e, sa to znásobilo ale 24 miliónov bolo vyčlenených v roku 2017 do, e, na MGOčky na národnej úrovni. A títo e, spolupracujú pri hodnotení, pri týchto najstrategickejších rozhodnutiach, ak prichádza k týmto krízam. No a pokiaľ ide o naše záväzky, e, tie sa odvíjajú od stratégie 2018 až 2021. My musíme zabezpečiť, že tieto záväzky z tohto grant bargainu musia sa distribuovať cez e, tieto jednotlivé koordinačné miesta. A napríklad hodnotenie, lepšenie systému podávania sťažnosti, účasť tých ľudí, ktorí sú dotknutí krízou práve v tom rozhodovacom procese. Keď zlepšíme tieto existujúce postupy, tak e, tu sa nám podarí zlepšiť aj tento finančný systém. Každý z nás by sa mal e, opýtať sám seba, e, ako, čo, ako by sme toto mohli urobiť trvalo udržateľnejším a čo je dedictvo tohto Grand Bargain, no, či je to naozaj tá najlepšia platforma na riešenia týchto výziev. Áno, je. E, možno, že to nie je e, perfektný systém, ale my sme pracovali v mimoriadných situáciách, riešili sme tieto krízy národné a e, tieto prírodné katastrofy ale nemáme nič lepšie, takže Európska únia by tento grant bagging a túto iniciatívu mala implementovať a podporovať a mali by sme to implementovať v plnej miere, aby sme využili jeho plný potenciál. Áno, musíme e, sa venovať teda aj tomuto risk sharingu, rozdelenia rizik, musíme spolupracovať s týmito národnými partnermi, národnými NGOčkami a tiež sa musíme zamerať na donorov, musíme znížiť administratívnu záťaž. E, takže tieto výsledky dosiahneme len vtedy, keď budeme spolupracovať, keď budeme... E, takže dovolte mi ešte niekoľko slov e, to, čo povedal náš šéf Mark Lowcock on eh, vidí najefektívnejší spôsob riešenia týchto eh, ozbrojených eh, konfliktov tým, že budeme sa zameriavať na tieto dotknuté oblasti, že budeme mať efektívny preventívny systém financovania a budeme preukazovať vysokú profesionalitu v našom konaní. E, takže tu musíme musíme zavádzať tieto osvedčené postupy v oblastiach konfliktov. Naše koordinačné kapacity musíme využívať na to, aby sme zabezpečili riešenie týchto sporov. Tiež potrebujeme efektívnejšie a silnejšie eh, zavádzanie týchto postupov. Momentálne fungujeme reaktívnym spôsobom a tiež naše financie, náš systém poskytovania financií je vopred dohodnutý. A eh, v niektorých predvídateľných okolnostiach by sme vedeli eh, reagovať aj preventívne, ako sú napríklad veľké suchá. Eh, takže mm, takýto prístup by zachránil viacej životov a tiež by zmiernil preventívnym spôsobom eh, tieto krízy a zmiernil utrpenie. Takže toto by boli efektívnejšie reakcie. Tento prístup prijali viaceré agentúry a pokiaľ ide o rozvojovú a humanitárnu pomoc, my spolupracujeme e, s, o, s OCHA, s, Svetová banka, s Svetovou bankou, e, takže máme 6 e, panelov a dúfame, že to bude štandardnou normou všade. Takže tu nájdete miesta, kde títo aktéry budú hrať oveľa väčšiu úlohu pri zmierňovaní týchto kríz. Konkrétne hovorím o Mali, kde tento, tieto aktivity Peace Nexus zabránili oveľa väčším krízam e, v týchto vysušených oblastiach sme začali konať 2-3 roky predtým, než to prepuklo, takže tuto môžeme pomáhať nielen humanitárnou pomocou, ktorá nezabráni tej krízi, ale môžeme spolupracovať s týmito lokálnymi aktérmi a takto sa nám to podarilo preventívnym spôsobom čo najväčšej kríze zabrániť v Mali. Takže tu sa musíme snažiť aj sexuálnemu zneužívaniu a vykoristovaniu. Tu sme mali veľmi veľa týchto incidentov. Je to, dennode, sú to, je to na dennom poriadku e, v tejto zraniteľnej populácie. E, máme tu v Máme tu výkonného riaditeľa UNICEF, ktorý sa venuje týmto operáciám tak, aby sme mohli začať konať a aby sme mohli takýmto, takýmto porušeniam predchádzať. Ja hovorím, a ako no, zo z mojich skúseností, kde, keď som pracoval v Sýrii a práve e, tam sa to už koná táto práca a spolupráca na lokálnej úrovni a toto má najväčší dopad. Práve tieto lokálne NGO, tieto sú najefektívnejšie, majú inovatívne programy a to je oveľa inovatívnejšie ako v iných oblastiach Takže tých, týchto lokálnych aktérov sa nám podarilo veľmi dobre spolupracovať, tie posilnili e, kapacity a tieto, tieto programy robia trvalo udržateľným. A takisto e, treba pamätať e, na to, že tie modely, ktoré máme z terénu, tie treba využívať, e, aby sa to všetko nevyvialo iba v síle nejaké organizácie, ale aby to vychádzalo e, z praxe. Chceme používať tieto praktické príklady a potom z nich vytvoriť tú globálnu, tú globálnu usmernenie. Takže ďakujem za ten čas, ktorý sme tu dostali a za vašu e, podporu, aj za tú podporu, ktorú vždy e, poskytujete humanitárnym operáciám všade e, vo svete. Ďakujem pekne. Thank you, Ramesh. Ďakujem pekne, Ramesh. Ďalej vystúpi vystúpia kolegovia v mene občianskej spoločnosti Ima Vasquez. Tá zastupuje aj v EU, aj v NATO e, lekárov bez hraníc. Nech sa páči. OK. Thank you for inviting MSF to this discussion. Ďakujeme pekne, ďakujem, že ste pozvali e, Ďakujem, že ste nás e, pozvali ako Lekárov bez hraníc. Dúfam, že e, tá diskusia bude tým pádom aj zaujímavejšia, pretože my e, vo všetkom nemáme úplne rovnaký názor. Na úvod e, taká všeobecná prezentácia dvoch víziev, ktoré podľa nás v rámci MSF sú najväčšími hrozbami v súčasnosti a potom by som zareagovala na niektoré tie e, veci, ktoré tu zazneli a vysvetlím, prečo naše názory sú odlišné a prečo sme neboli e, súčasťou napríklad ani toho samitu, toho humanitárneho samitu, hoci si vážime veľa vecí, ktoré tam e, boli správne. Pokiaľ ide o výzvy, náš východiskový bod je ten, že si myslíme, že humanitárne princípy a medzinárodné humanitárne právo naďalej v praxi sú podkopávané. Dnes si širšie už ľudia uvedomujú, čo to presne znamená, aj, aj z hľadiska právneho si to, e, to, to uznanie je silnejšie, ale tá realita v praxi, e, tam sa tieto, e, toto právo rešpektuje čoraz menej a myslím si, že nie je dostatočná politická vola na to, aby sa to zmenilo. Ak sa to má zmeniť, potrebujeme transparentnosť a zodpovednosť. A to znamená aj vyšetrovanie nezávislé, nezávislé vyšetrovanie, používanie e, ženských dohovorov na, na to, aby sa to mohlo stať. A to sa bohužiaľ nedie. Budem spomínať teraz, a budem hovoriť o dvoch hlavných aspektoch, ktorými ktoré, ktoré voláme kriminalizáciou humanitárnej pomoci a budem konkrétne hovoriť o e, konfliktných situáciách, ale aj pokiaľ ide o podporu e, utečencov, respektíve migrantov. No, čo sa týka konfliktných situácií, za posledné 3 roky boli, bolo viac ako 100 zdravotníckých zariadení MSF alebo nami podporovaných e, bolo zbombardovaných, predmetom bombardovania. A budem e, teraz spomínať tie argumenty, ktoré sa používali počas týchto útokov. Väčšinou tie argumenty súvisia s bojom proti terorizmu alebo prípadne s legislatívou či naratívmi v oblasti boja proti terorizmu. Keď v Afganistane americké jednotky zautočili na nemocnicu MSF v Kunduze, tak e, teda bola to špeciálna operácia, útok e, špeciálnych jednotiek a oni vlastne teda pracovali v rámci boja proti terorizmu. Tieto jednotky uplatňujú špeciálne pravidla a tieto de facto obmedzujú ochrany, ochranu garancie, ktoré medzinárodné humanitárne právo teoreticky dáva. Čiže mesto Kundus, počet obyvateľov 900 tisíc, civili, aj nejakí bojovníci. E, celé toto mesto bolo považované za nepriateľské územie a tým pádom oni majú e, ten prístup e, alebo princíp sebaobrany čo ešte tiež istým spôsobom obmedzuje medzinárodné humanitárne právo. Čiže nebolo už riešené e, nebola riešená otázka proporočnosti toho e, zásahu alebo zoznam nejakých e, predmetov alebo teda budov, ktoré nemajú byť predmetom útoku a tak ďalej. Ďalší príklad Jemen. Útok na 5 zdravotníckých zariadení MSF. V každom prípade tie vyšetrovania alebo vyšetrenie, ktoré sa potom vykonali, odôvodnili ten útok z nejakého dôvodu. Dám alebo spomeniem jeden konkrétny príklad, e, bombový útok e, proti autu, ktoré, sa, ktoré vchádzalo do nemocnice so zranenými e, ľuďmi. Bolo tam 19 mŕtvych, 5 E, deti, jeden zdravotnícky personál, jeden človek zo zdravotníckého personálu a odôvodnenie bolo, že v tom vozidle sa nachádza cieľ, osoba e, vysokej hodnoty a vlastne neprebehla žiadna analýza, pokiaľ ide o proporčnosť a pokiaľ ide o iné aspekty medzinárodného humanitárneho práva. A to čiastočné zničenie e, zdravotného strediska bolo považované za tzv. collateral damage. Syria tam si myslím, že aj väčšina z vás uvedomuje, že vlastne v oblasti, kde, ktorá nebola pod kontrolou vlády, e, zdravotná, starost, zdravotná starostlivosť vlastne bola kompletne underground v mene boja proti e, terorizmu. Nigéria v roku 2017 nigerská armáda zbombardovala e, tábor v meste Rán, bolo tam 90 mŕtvych a zásade nemáme presné číslo, takže okolo 90 a tam argument bol ten, že bol tam riziko útoku zo strany Boko Haram. Čo to všetko znamená? Znamená to, že to, čo sa dnes deje, je, že v konfliktných situáciách všetci obyvateľia, ľudia, ktorí žijú e, v zónach, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, pokiaľ tieto zóny, oblasti sú považované za teroristické v úvodzokách, proste nemajú prístup k zdravotným, zdravotníckým e, strediskám. Kundus, e, to je dobrý príklad toho, tam ešte stále nie je do dnešného e, dňa Centrum pre traumy Jemen. Tam objem aktivít sa výrazne znižil, ale teda stredisko ešte existuje, ale mm, je menej efektívne. Tých príkladov možno dať veľa ďalších. Negatívnym trendom je aj to, že to, čo sa tu deje, je to, že zdravotná starostlivosť, ktorú nejaká organizácia typu MSF poskytuje, sa môže považovať, aj sa niekedy považuje za podporovanie terorizmu. A národní e, zamestnanci, najmä teda tí, tí miestni zamestnanci, sú čoraz, pod čoraz e, väčším tlakom, aby kolaborovali. Je to potom e, prepojené aj na iné tie dynamiky v rámci toho Nexu, ktoré už sa spomínali. A myslím, že treba spraviť oveľa vec preto, aby ten e, humanitárny, humanitárny priestor sa zachoval a jeho špecifické vlastnosti špecifickosť humanitárneho priestoru je silný argument preto, aby sa nezamiešavali sem e, nejaké iné veci, ako napríklad hrozby, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Možno to prípadne môžeme vysvetliť aj neskôr, keď to bude potrebné. Kriminaliza- kriminalizácia humanitárnej pomoci v rámci pomoci utečencom alebo migrantom. Tu spomeniem Dva príklady Nauru, to je malý ostrov v Mikronézii, kde vlastne outshoruje, istým spôsobom offshoreuje Austrália e, tú, tú registráciu migrantov a v oktobri minulého roku my sme dostali e, požiadavku, aby sme prestali tam pracovať, ako sme tam pracovali predtým. E, dostali sme za 4 hodiny na to, aby sme stade odišli a Proste museli sme stať odísť, odísť 124 pacientov, pacientov, ktorí mali eh, samovražné myšlienky, sme tam mali a 63, ktorí aj sa aj pokusili o samovraždu, čiže my sme eh, na, naďalej poskytovali zdravotnú starostlivosť prostredníctvom tzv. telemedicíny, ale minulý týždeň sme sa dozvedeli, že aj telemedicína bola na nauru zakázaná, čiže už túto pomoc e, ďalej nesmieme poskytovať, alebo túto zdravotnú starostlivosť. Dostali sme list, ktorý bol nie kriminálnym vyšetrovaním, ale prosím aj istý administratívny postup, pokiaľ ide o niektoré naše postupy v rámci ostrova Nauru. A potom ďalšie aktivity, zachraňovanie e, v stredozemnom mori, ako viete, tam máme mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú z nášho pohľadu čisto humanitárne aktivity, zachraňovanie životov, to je vlastne teraz už rozbité a prebiehajú aj e, trestnoprávne konania e, proti týmto organizáciám vrátane zamestnancov EMS v rámci posledného vyšetrovania sme obmedzení, teda obvinení z toho, že napomáhame nezákonnému obchodovaniu s ľuďmi a vlastne ten rámec, ktorý sa používa, je ten istý, ktorý sa používa pre obchodovanie s ľuďmi alebo proste nezákonné obchodovanie mafiánskeho charakteru a tak ďalej. Ten istý e, zákon sa na to používa. E, podľa nás v sa toto je e, jasná prekážka, alebo kladenie prekážok, pokiaľ ide zachraňovanie ľudských životov my častokrát, keď o tom disk- diskutujeme s európskymi štátmi, európskymi inštitúciami, pokiaľ hovoríme o tomto zachraňovaní osôb, nie je to až tak veľmi vnímané ako humanitárna aktivita, ale skôr ako politická záležitosť, respektíve citlivá, politicky citlivá vec. Pre nás je to naďalej e, problém a, e, a proste chyba tu e, uznanie nezávislosti humanitárnej aktivity aby sme to prepojili. Na úvod som hovorila, že MSF sa nakoniec, e, sme sa teda rozhodli, že sa e, nezúčastníme na tom svetovom humanitárnom samite, aj keď e, v rámci toho procesu sme istým spôsobom zapojení boli. Naše argumenty boli poprvé, ten formát a ten obsah tohto samitu podľa nás bol istým spôsobom minimalizáciou zodpovednosti štátov systémov, ako požadovať práve túto transparentnosť, zodpovednosť zo strany štátov a takisto sme si mysleli, že summit, respektíve ten koncept humanitárnej pomoci proste chýba tam, to jasné zacielenie. Myslíme si, že existuje istá špecifická, ktorú treba rešpektovať a že s touto dynamikou v to tejto dynamiky sú isté rizika, že sa toto e, nedodrží a dám vám aj konkrétne príklady. Jedna vec, ktorá sa deje práve dnes, respektíve mám sa poponáhľať, e, ebola e, a reakcie dnes v rámci DRC, toto je model a je pozitívne, že toto je istý lokalizovaný model reakcie, ktorý vedie miestne ministerstvo zdravotníctva a plus je tam globálna koordinácia jednotlivých humanitárnych aktérov. Situácia je taká, že reakcia nefunguje z rôznych dôvodov alebo z odlišných iných dôvodov, preto, lebo v tom regióne, kde sa toto deje, severné Kivu konkrétne, e, sú to oblasti, kde prebieha konflikt a obyvateľia, ktoré nedôverujú E, e, takýmto týmom proti ebole, pretože im proste vo sa nedôverujú, tak tentokrát o to viacej nedôverujú, pretože e, tú aktivitu vedie centrálna vláda a reakcia na to potom je, že tam príde policia, ozbrojené zložky a to samozrejme môže spôsobiť ešte ďalšiu alebo intenzívnejšiu nedôveru a tým pádom tá epidémia nebude zvládnutelná pokiaľ tam tá dôvera miestnych obyvateľov nebude. A potom, pokiaľ je efektívnosť, humanitárna pomoc, e, musím to povedať, e, jednoducho častokrát nemôže byť cenovo efektívna. Dám vám konkrétny príklad, e, iba z tohto mesiaca. Máme tu chatu, teda čatrový let, ktorý sme poslali do Stredoafrickej republiky. Náklady boli na úrovni 300 tisíc eur, aby sme ten čertrový let vedeli poslať, aby, teda, teda náklady, s tým spojené, tie boli 100 tisíc eur. Čiže nie je to cenovo efektívne, ale proste boli tam isté núdzové požiadavky, boli také, že sme toto rozhodnutie museli prijať, ale samozrejme, pokiaľ by sme to mali dať do nejakej správy, správy donorom, tak donor nám povie, že toto nie je efektívne, ako môžete takéto eh, náklady vynakladať na to, aby ste eh, poslali eh, zásielku nie oveľa vyššej hodnoty. Proste niekedy cenová efektívnosť nie je rozhodujúcim faktorom, proste musíme zohľadniť aj iné veci. Humanitárna pomoc niekedy prebieha v náročných podmienkach a potom, keď sa nás pýtajú, prečo je to také drahé, no preto, lebo firmy nechcú e, tieto veci za nižšie peniaze, za, za, za nižšiu odmenu robiť. Je to pre nich vysoko rizikové, e, takže preto to stojí tak veľa. A potom, potom pokiaľ ide o čo? Pokiaľ ide o tie tú, tú hotovostnú e, podporu. Samozrejme, je to dôležité, ale vy môžete tým spôsobom monitorovať e, prístup e, obyvateľov k tým službám, ktoré v rámci týchto hotovostných príspevkov majú, majú byť k dispozícii. A my vidíme, že utečenecká populácia je diskriminovaná, pokiaľ sa obracia na verejné, e, na služby verejného zdravotníctva, majú aj na to hotovosť, ale proste stále sú diskriminovaní. Čiže takéto aktivity sú veľmi dôležité, je to možno relevantná skutočnosť, ale treba sa na to aj pozrieť od prípadu k prípadu. Ďakujem. Gracias. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpia dvoja kolegovia z tej istej vôdzovkách rodiny, ale z iných počastí. Jednak je to e, Medzinárodný červený kríž a takisto aj e, Červený kríž, respektíve polmesiac. E, samozrejme historicky aj v, súčasno, v súčasnosti, keď tu máme 70. výročie ženevských, ženevskej, ženevského dohovoru, E, proste tieto témy sú rovnako dôležité ako kedykoľvek. E, predtým e, bude tu vystupovať pán Walter Fileman, ktorý je vedúci delegácie pre EÚ a NATO a takisto aj Belgicko práve v mene Medzinárodného výboru Červeného kríža. Pracoval v minulosti v, Nekara, v Nikaragui, v Peru, v Južnej Afrike, v Chorvátsku a tak ďalej. Nech sa vám páče, páči Walter Filman. Ďakujem pekne. Dámy a páni, kolegovia a kolegyne, vážená pani predsedníčka, kolegovia a kolegyne aj za komisiu. Vidím, že sú tu kolegovia z komisie. Ďakujem za to, že ste nás zaradili do tohoto vypočutia a dovolte mi povedať hneď na úvod ďakujem v mene našej organizácie za E, štedrú finančnú podporu zo strany Európskej únie, ktorú sme dostávali za ostatné obdobie legislatívne. Tešíme sa, že tu dokonca sa plánuje navýšenie financí pre ďalšie obdobie. Sústredil by som sa na tri špecifické oblasti, keď sa pozeráme na širší kontext humanitárnej pomoci v budúcnosti. Poslancom sme elektronicky dali kópiu našej stratégie pre budúce obdobie 2019 až 2022. Myslím, že to môže prispieť aj k tejto diskusii a prispieva to istotne aj k nášmu vlastnému prístupu a orientáciám. Chcel by som sa podeliť o niektoré z tých oblastí, kde Európska únia a naša organizácia môžu konvergovať v zmysle prístupu, ktorý môžu prijať v najbližšom období. Začal by som teda s číslom. Hovoríme tu teda veľa o konfliktoch a treba povedať, že my riešime práve konflikty a humanitárne právo. Keď si zoberiete 20 najväčších kríz, ktoré máme vo svete, tak tieto predstavujú 80 humanitárnych potrieb. Takže vidíte, ako 20 konfliktov a tá dimenzia, ktorú predstavujú, to utrpenie, ktoré prinášajú a tie potreby, ktoré idú s týmito incidentami. My si myslíme, že tieto konflikty budú pokračovať, e, nás aj, budú nás zamestnávať aj v najbližších rokoch. Takže v tomto kontexte tá globálna nestabilita, krehkosť, nútené presídlovanie ľudí a dlhodobé prerušovanie, a nehovoríme už teraz iba o krátkodobých na prerušovaniach, ako to povedali viacerí riečníci, ale vidíme tu aj dlhodobé prerušenia spoločnosti, chodu spoločnosti a sociálnych systémov. To je niečo, čo musíme my riešiť z pohľadu humanitárneho rozvojového pohľadu a samozrejme aj politického. Znepokojujúce je, že tu je trend, ktorý poukáže, že to vákum medzi potrebami a reakciou je, sa prehlbuje. A jedna z tých vecí, keď som sa pripravil na toto zasadnutie, tak som si niekde prečítal, že celková humanitárna rozpočtová pomoc je zhruba na úrovne 30 miliard eur a toto e, minie človek na žuvačky za jeden rok. Takže treba si len uvedomiť, že aké sú to tu dimenzie, keď hovoríme o tom, čo je k dispozícii, čo do financií. Enrique Guerrero hovoril, že tento rok je 70. výročím ženevských dohovorov, a ktorý je kľúčový pre humanitárne právo. Súhlasil by som s ním v tom zmysle, že je tu veľké zatváranie očí pred humanitárnym právom vo väčšine častí sveta a ja si myslím, že tento nedostatok rešpektu je príčinou, ale aj symptómom konfliktov a násilia. Takže to je tá negatívna stránka, ale myslím, že tu je aj pozitívna stránka, ohľadne humanitárneho práva v rámci Ženevského dohovoru v tom zmysle, že si myslím, že môžeme povedať, že zachránili milióny životov a minimalizovali dopad, pokiaľ ide o milióny civilov. A tu parlament čo môže urobiť? Môže sa opätovne zaviazať využívaniu tých zdrojov, ktoré má na základe práva, e, môže sa zaviazať k ľudskému zaobchádzaniu, k zadržanými ľuďmi a tak ďalej. Takže ja si myslím, že treba zdôrazniť tú otázku krátkodobého a dlhodobého. Máme tu teda dlhodobé a krátkodobé konflikty, ktoré sa zhoršujú zo strany tých dlhodobých trendov, ktoré spomenul aj pán komisár, ako klimatické zmeny, ale takisto aj rast populácie, urbanizácia. To je niečo, čo by som zdôraznil, a takisto nerovný hospodársky vývin. Ja si myslím, že o čo tu ide? Ide tu o to, že neexistuje žiadny sektor odvetvie, ktoré by bolo schopné reagovať samotné na hĺbku a záber týchto humanitárnych kríz. A v tomto kontexte je tu aj potreba, že či ak chceme urobiť pokrok, tak je tu potreba silnej podpory nie len samozrejme zo strany aktérov pre rozvoj a humanitárnu pomoc, ale zo strany štátov, strany EÚ, medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti. Samozrejme na našej strane, čo budeme teda sa my usilovať, je to, aby sme ubránili tento humanitárny priestor, ktorý nám ponúka možnosti nielen pokiaľ ide o poskytovania pomoci, ale a to by som chcel zdôrazniť, pretože tu boli určité problémy v minulosti zo strany humanitárnej spoločnosti, zdôrazním ochranu civilov, ktorí sú postihnutí konfliktami. Pokiaľ ide o tie konvergencie na úrovni Európskej únie a našim prístupom, myslím si, že sú tu tri oblasti. Prvá je humanitárny zákon, právo, ďalej udržateľný dopad. Myslím, že tento koncept sme tu počuli opakovane dnes popoludní. A posledný, ktorý by som chcel zdôrazniť, je to, čo nazývame digitálna transformácia. Pokiaľ ide o prvý, ten sa týka tých zákonov, práva, my musíme skutočne prepojiť zákony a princípy. Humanitárne právo obsahuje záväzok, aby sa zjednodušili nezávislé e, humanitárne kroky. A v tomto kontexte Európska únia vytvorila nástroj pre seba, ktorým nazýva Európske usmerenia v oblasti zlepšovania E, dodržiavania humanitárneho medzinárodného práva. To znamená, Európska únia má svoj vlastný nástroj, ktorý vlastne stanovuje ten prístup, ktorý Európska únia môže prijať na to, aby podporovala a prispievala k lepšiemu dodržiavaniu humanitárneho práva. A tieto úsmernia z nášho uhla pohľadu sú ešte stále relevantné. A čo vlastne dnes vidíme, je, že niektoré štáty stále viac podporujú iných aktérov, či už ide o štátnych alebo neštátnych aktérov, v ich angažovanosti. A v tomto kontexte ten pojem dodržiavania, lebo nielen dodržiavania, ale zabezpečenia to, že ostatní to budú dodržiavať, myslím, že to má ešte taký dodatočný rozmer. Takisto by som zdôraznil napríklad aj to, že tu máme z roku 2017 smernicu Európsku o boji proti terorizmu, kde je obsiahnutá špecifická doložka humanitárna, ktorá má za cieľ práve E, zabrániť vyhnutiu sa kriminalizácie humanitárnych krokov a humanitárnych postupov. Podelil by som sa teda s vami o jeden jednu problém, ktorý vnímame na nás. Ten sa týka obmedzujúcich opatrení, ktoré sú uvalované v rámci opatrení boja proti terorizmu alebo prostredníctvom sankcií, na základe ktorých ten dopad týchto opatrení môže mať vážny dopad aj na spôsob, ako humanitárni pracovníci vykonávajú svoju činnosť alebo nevykonávajú svoju činnosť, akým spôsobom môžu interaktovať alebo neinteraktovať s e, ľuďmi a akým spôsobom môžu teda doručiť tú pomoc. A to bude mať dopad nielen pokiaľ ide o aktérov samotných, ale aj pokiaľ ide o príjimateľov tejto pomoci, to znamená populáciu postihnutej oblasti. A v tomto kontexte si myslíme a zastávame názor, že je možné nájsť vyváženosť medzi legitímnym právom štátov bojovať proti terorizmu humanitárne právo zakazuje akty teroru, je teda úplne zrozumiteľné, že štáty chcú urobiť také opatrenia, aby riešili tieto hrozby, ale zároveň si myslíme, že to sa musí robiť kompatibilne a dodržiavania mandátu a pracovných modalít toho, ako fungujú tieto nezávislé humanitárne organizácie. Takisto by som chcel zdôrazniť dnes popoludne skutočnosť, že Európska únia má svoje vlastné európske konsenzy ohľadne humanitárnej pomoci a myslím, že je dobre si to vždy pripomenúť, aký význam to má. Európska únia, Európsky konsenzus obsahuje napríklad jasné záväzky, pokiaľ ide o základné humanitárne princípy a takisto sú tam uvedené aj to, že humanitárna pomoc nemôže ako taká byť krízovým nástrojom nástrojom krízového manažmentu. A možno to je taká pripomienka, ktorá súvisí s tým trojitým nexusom, ktorý tu bol spomenutý dnes popoludní. Ďalšia oblasť nad rámec teda humanitárneho práva je udržateľný humanitárny dopad. Myslím, že slovo udržateľný je kľúčové pre túto diskusiu, pretože je to centrálne pre našu organizáciu a stratégiu, ktorú máme, pretože my hovoríme, že tu sa vysporadujúvame s potrebami urgentnými, ktoré vzýšli teda z konfliktov a katastrof, ale zároveň sa musíme vysporiadať aj s dlhodobými efektami takýchto predlžených konfliktov, pokiaľ ide o dôstojnosť ľudí, bezpečnosť a ich zdravie. Tá výzva, ktoré musíme čeliť tak ako aktéry humanitárnej pomoci, ale aj ako členské štáty Európskej únie a Európska únia ako taká nadnárodná organizácia, je to, že tradičné humanitárne operácie a ich modely, ale rovnako aj tradičné finančné modely, modely financovania jednoducho nie sú vyzbrojené na to, aby mohli sa vysporiadať s týmto dopadom, pretože stále sa príliš sústredia na vynakladanie peňazí do naliehavých prípadov, a to v jednoročných cykloch. A v tomto kontexte náš príspevok dnes vlastne by bol ten, že zdôrazníme, že tak humanitárni aktéry a aj donory musia nájsť finančné, modely financovania, ktoré budú podporovať výdavky do krátkodobých konfliktov a takisto na druhej strane investície do dlhodobých konfliktov, a to je vzdelávanie, ako to zdôraznil pán komisár Stylianidis. Na humanitárnej strane, pokiaľ ide o programovú stranu, my musíme inkorporovať tieto dlhodobé potreby do toho dizajnu a implementácie našich vlastných programov. A v tomto kontexte opätovne myslím si, že Európsky konsenzus ohľadne humanitárnej pomoci berie na vedomie tieto prepojenia a preto podporujeme Európsku úniu a členské štáty, aby zvážili tieto dlhodobé strategické humanitárne investície, aby tam boli prediktabilné rozpočty pre dlhoročné obdobie a mm, teším sa, že sú tu kolegovia z Európskej komisie. Momentálne máme pilotnú fázu viacročného financovania viacročnej finančnej úpravy, kde pokrývame viaceré krajiny na Blízkom východe za dlhšie obdobie, kde ako donor a aktér môžeme pokázať na to, ako situáciu zlepšie. Na záver už by som spomenul iba jeden bod, to je otázka tej digitálnej transformácie. Už tu bolo veľa toho povedané ohľadne tejto témy, ohľadne cash, ohľadne eh, cashu. Je to najlepší príklad nielen pokiaľ ide o inováciu, ale zároveň aj digitálna technológia, ktorá transformuje spôsob, ako ľudia a organizácie fungujú, ako vlastne sa transformujú humanitárne kroky a ja si myslím, že tento hotovostný po, hotovostné programy pomoc, po, pomoci sú kľúčové pre digitalizáciu, ale zároveň si myslíme, že hotovosť má určité rizika, tak ako to tu bolo spomenuté. Ja si myslím, že tá výzva bude nájsť tú vyváženosť medzi rizikami a príležitosťami a v tomto kontexte jedna pripomienka, naša organizácia spustila rozvoj toho, čo nazývame manuál pre ochranu údajov našej organizácie, pretože hneď ako máte dočinenia s údajmi, teda digitalizáciou máte dočinenia s údajmi a Európska únia má svoje vlastné nariadenia ohľadne ochrany údajov. Chcel by som pripomenúť, že táto, tento manuál pre humanitárne organizácie je tu na to, aby tieto najlepšie dostali tým pravidlám ohľadne ochrany údajov. A na záver, už nechcem hovoriť dlhšie, máme tu teda Európsky strategický prístup k reziliencii a takisto z minulého týždňa závery rady ohľadne klimatickej diplomácie. Ešte dva ďalšie ukazovatele toho, čo máme pred sebou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Walter. Denny Avo, riaditeľ Úradu Európskej únie Červeného kríža, ktorý prezentuje Medzinárodnú organizáciu Červeného kríža a pol mesiaca. Pracoval eh, na OSN a takisto pracoval v Tanzánii a Uzbekistane. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán Guerrero. Skutočne sa teším, že som tu dnes medzi vami a že môžem poukázať na to, ako naša organizácia vníma humanitárnu pomoc. Budem sa sústrediť na dva aspekty, ktoré tu odzneli z úst predrečníkov, to znamená lokalizačná agenda a takisto aj ten nexus. Oba sú kľúčové v tom zmysle ako e, Červený kríž a jeho organizácie pracujú každodenne. Uvediem príklad z Bangladežu. Bangladežský červený polmesiac zabezpečoval základné e, medicínske služby v tých zraniteľných oblastiach a takisto aj spolupracoval s dobrovoľníkmi z komunity na to, aby sa zlepšila ich pripravenosť v, oblade, v oblasti záplava cyklónov. Bangladeš ako krajina má veľkú nevýhodu, postihujú prírodné katastrofy a za 18 mesiacov zorganizoval a e, teda prijal veľké množstvo ľudí z Mianmarska ktorí boli na misii v Bangladeži. Napríklad v niektorých oblastiach istotne ste si všimli, že švíc, švédsky alebo nemecký Červený kríž, ktorí tam boli, tie tam prevádzkujú mobilné nemocnice a podarilo sa im navýšiť reak- svoje reakcie a, kon- a programy, ktoré majú a pomáhajú teda týmto 100 tisícom ľudí, ktorí sú bez strechy nad hlavou a ktorí vlastne kampujú na hraniciach s touto krajinou. Reakcia na tieto katastrofy to je jedna z kľúčových vlastností toho humanitárneho nexusu a takisto aj aktivít Červeného kríža. Bangladešský príklad je dobrý príklad otázky lokalizácie tým, že sa tu zabezpečuje reakcia ktorá je čo možno najlokálnejšia, ale zároveň je tu doplnok aj zo strany medzinárodnej reakcie čo možno najväčšej miere. Lokálny aktér je v našom prípade teda hovorím o Červenom kríži a Červenom polmesiaci a ich aktivistoch, my, sme, my sa snažíme pripravovať komunity na krízy, počas krízy zasa poskytujeme humanitárnu pomoc a potom ešte aj potom, čo opustia tieto územia humanitárni aktéry, zase spomádza, po, sprevádzame spoločnosť na to, aby sa dostala do normálu. Súhlasím s tým, že to už ste mieli zahmlieva tie línie ohľadne toho, čo predstavuje eh, urgentnú pomoc a čo predstavuje dlhodobú humanitárnu pomoc rozvojovú. V decembri roku 2018 organizácia predrečníka a ďalšie organizácie IFRC a ostatné predložili takýto pozičný dokument pre európske členské štáty ohľadne toho dočasného nexusu. A nebudem to tu teraz čítať, to vás poteším, ale možno spomeniem 2-3 body, ktoré sú podľa môjho názoru dôležité. E, Červený kríž zdôrazňuje tú potrebu posilňovania prepojenia medzi humanitárnou a rozvojovou spoluprácou, to je ten nexus a zároveň berieme na vedomie, že inform, zdieľanie informácií s aktérmi v mierotvornom procese to je kľúčové pri mierotvorbe a to nazývame vlastne tým trojakým nexom. Zdôrazňujeme humanitárne prístupy a bezpečný prístup k postihnutým oblastiam. Takisto apelujeme v našom prípade na Európsku úniu, ale týka sa to aj ostatných aktérov, ale dnes sme teda v Európskom parlamente na to, aby zabezpečili priestor, môžete to nazvať určitou flexibilitou ako takou, v rámci tých nástrojov, pokiaľ ide o neštátnych aktérov a pri občianskej spoločnosti na to, aby zohrávali svoju úlohu v rámci reakcie na humanitárne rozvojové potreby, aby tu urobili toto potrebné prepojenie medzi humanitárnymi a rozvojovými krokmi. Tento rok, ako povedal aj pán komisár, Európska únia bude mať prvé zdroje výsledkov z toho pilotného projektu v šiestich krajinách a budú sa pripravať politiky, ktoré sa z toho vytvoria. Je veľmi dôležité, aby neštátni aktéry a predstaviteľ a organizácie mimo, mimovládnych organizácií mohli podporovať tento proces prostredníctvom odporúčení a tento <clears throat> dokument je teda takým skromným príspevkom. Ale zároveň treba participovať aj na jednotlivých workshopoch a konzultáciách, a doposiaľ jednoducho sa to nekonalo. Bohužiaľ, v tých 60. pilotných krajinách nepoznáme jediný príklad, kde by jednoducho Červený kríž by bol by prizvaný na to, aby bol účastný na týchto konzultáciách. Už bolo povedané, uplynuli 3 roky, odkedy teda bol prvý humanitárny summit, kde došlo k posilňovaniu tohto nexu. Bolo to prijaté ako priorita zo strany viacerých aktérov a takisto to bolo diskusie ohľadne záväzku poskytnúť väčšiu podporu a finančné nástroje pre, lokálnych a národných, pre lokálne národné potreby. Pokiaľ ide o diskusiu ohľadne lokalizácie a jeho toku, tí sa sústredili pre všetkým ohľadne týchto záväzkov na to, aby sme to mali minimálne 25 financií, ktoré pôjdu do miestnych a štátnych potrieb. Keď som sa pripravoval, tak som požiadal svojich kolegov, pretože šv- švajčiarská strana je účastná na príprave a preto som sa pýtal, že sa momentálne nachádzame. Momentálne nevieme, momentálne sme na úrovni 1,2 až 2 takže vidíte, že ešte máme pred sebou veľa práce. Ale čo teda je zaujímavé? Zaujímavé je to, že napríklad v rámci tých mis, tej misie do Bangladežu a Iraku, väčšina lokálnych aktérov vyjadrila to, že by uvítali určitý modus partnerstva, ktorý by išiel nad rámec tých otázok financovania a toho, do akej miery sa vlastne získa z týchto lokalizačných workstreamov. Na no to, aby sme mohli hovoriť o partnerskej kultúre založenej na vzájomnom rešpekte, vzájomných konverzáciách, jasných pravidlách ohľadne toho, čo sa môže robiť a čo sa nemôže robiť. To sú ich požiadavky. Vážení kolegovia a kolegyne, miestni aktéry poskytujú službu vlastným komunitám každý deň na základe tých potrieb. Sú teda skutočne tou prvou líniou reakcie v prípade, keď nastane konflikt alebo katastrofa prírodná, ale takisto sú aj prvou líniou vytvárania reziliencie a implementujú vlastne humanitárny nexus každý deň. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, nemáme veľa času, ale pár minút máme. Ak chce niekto vystúpiť, ak sa chce vyjadriť, Linda, Jean-Louis. Linda and Najprv Linda a potom ty. Áno, ďakujem, ďakujem Enrique, ďakujem prednášajúcim. Teraz už tu nie je tak veľa poslancov, ale to nie je preto, že by ľudia sa nezaujímali o humanitárne záležitosti, ktorým sme sa venovali veľmi roka. Áno, vypočuli sme si aj o od lekárov bez hraníc a od ich predstaviteľky, že vaši ľudia majú veľké obavy. No a moja otázka je, ako ako, sa budeme, ako budeme pristupovať k, jednak ochrane týchto humanitárnych pracovníkov a ako budeme bojovať proti ich kriminalizáciami, ako bude, kriminalizácii, ako budeme správne vyšetrovať. Toto, tomu, tomu to sa tiež musíme venovať, vyšetrovať to. No áno, ja viem, že tie konfliktné situácie sú komplikované v tejto záležitosti, ale keď je niekde vojna, tak predsa je potrebné tohto humanitárneho pracovníka informovať o tom, že sa stav zmenil a musíme ich nejako odtiaľ zachrániť a spolu aj s ich pacientami keď niekde eh, je nejaký problém, tak tí lekári z nemocnice musíme ich zachrániť. No a potom aj táto záležitosť pretrvávajúcich eh, konfliktov. Áno, máme tu humanitárne mimovládne organizácie. Eh, už pred niekoľkými mesiacmi sa tieto ozývali a ako, ako budeme oddelovať humanitárnu pomoc od politiky. Eh, oni nám hovoria, že toto, toto sú tie zabudnuté krízy a my musíme politicky riešiť tieto krízy. Eh, pretože my máme vždy humanitárne krízy v teréne a my musíme ich politicky vyriešiť. No myslím si, že tomu by sme mali venovať viacej energie hm, do toho politického riešenia, do tých pretrvávajúcich eh, kríz. Ja som bola v Ugande, v Sudáne, A nie je tam ten politický dopad, ten politický vplyv, ten tam ešte stále chýba. My tu i tam trošku pomáhame a potom ideme ďalej. A naozaj e, na to vynakladáme len tie peniaze ako keby na žuvačky. Ale ako by sme mohli diskutovať o politike a humanitárnej pomoci bez toho, že by sme politizovali humanitárnu pomoc? To je otázka snad na všetkých. Tiež sme si vypočuli o tých e, nezamýšľaných dopadoch na um, legislatívu. A potom tu máme tú legislatívu proti terorizmu. A ako by sme mali zastaviť financovanie terorizmu a humanitárna pomoc, títo humanitárni pracovníci zo sebou prenášajú naozaj veľké sumy hotovosti a potom oni sami sa môžu stať e, terčom takýchto skupín, ktorí vedia, že títo transportujú hotovostné prostriedky. Teraz len tak nahlas premýšľam napríklad o členských štátoch, ktoré majú aj e, veľvyslanectvá v týchto konfliktných oblastiach, v týchto krajinách. Takže ako by sme mali k tomu pristupovať, aby títo pracovníci nemuseli tú hotovosť nosiť so sebou. No a vždy je tu aj také nebezpečenstvo tej únavy v rámci toho donorstva, že tých donorov to raz prestane baviť, ale my vieme, že tieto, to, tieto veci sa eh, menia, ale jeden problém, ktorý vidím, a ktorý vidím v tejto humanitárnej pomoci, to je tá nepreniknutelnosť jazyka. My tu hovoríme o, o nexusoch a, a mm, big budget, ale my musíme to jasne pomenovať. My musíme to všetko jen, pre, pretože e, to jednoducho splinie po vás, ale vy sa nedostanete do jadra veci. E, všetky e, konkrétne špeciálne veci majú svoj jazyk a terminológiu a ten okolitý svet to nerozumie a nechápe, ale keď napríklad ideme do parlamentu, požiadame ich o rozpočet, keď vy idete bojovať proti ostatným záležitostiam, my musíme dosiahnuť, aby politici presne pochápal, pochopili, o čo nám ide. Takému priemernému človeku ten nexus nič nehovorí. Napríklad v Ugande sme boli veľmi dlho a Potrebovali sme dlhodobú lekárskú pomoc, školy, čiže musíme nájsť zrozumiteľný ľudský jazyk, tak aby títo politici, ktorí rozhodujú o financovaní týchto problémov, aby to pochopili. Čiže tam nemusíme, nemusíme ich zobrať až do terénu, len aby pochopili, o, čo, o čom hovoríme, o čo tu ide aby otvorili oči, aby videli, čomu naozaj vyčelíte priamo tam, priamo v teréne. Ja by som sa chcela poďakovať všetkým humanitárnym pracovníkom. Naozaj um, si vážime vašu prácu. My sme tam boli, ja som to tam videla, no ale my prídeme na tri dny. a Vieme si predstaviť, v akých ťažkých podmienkach pracujete vy, takže naozaj veľká vďaka. Ďakujem pekne, Linda. A Tomár... Ešte aj Jean-Louis, ak chce vystúpiť, je to zastupca nielen komisie, môže zastupovať e, komisiu teda, ale aj on osobne nakoniec sa opakovane objavil alebo vystúpil na výbore pre rozvoj a informoval nás tu o rôznych krízach, prírodných katastrofách alebo iných katastrofách v rôznych častiach sveta vždy ako e, jeden z prvých nás tu na výbore informoval, pokiaľ ide o nové krízy, ktoré v rôznych častiach sveta e, boli. A myslím si, že teraz by na tento vlastne postup na poslednom stretnutí e, tohto výboru k tejto téme mohol vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne za vaše milé slova, ale predovšetkým by som sa e, vám chcel poďakovať za to, že ste zorganizovali toto stretnutie. Naozaj je najvyšší čas. Áno, mohol by som sa obmedziť a povedať, e, áno, že komisár už všetko povedal, ale ja to chápem tak, že mm, vaše milé slova neboli len na moju adresu, ale na všetkých mojich spolupracovníkov. E, prečo toto stretnutie e, tak veľmi dôležité? Toto je v podstate len začiatok, pretože v priebehu tohto roka vy ste hovorili o tých vypočutiach a tie vypočutia sa budú konať veľmi e, skoro. Budeme stanovovať nových e, komisárov, budeme ustanovovať nových komisárov a mali by sme si vydláždiť chodníček pre nový program pretože mnoho z tých problémov a mnoho z tých prekážok, ktoré ste tu spomínali dnes popoludní, my poznáme, poznáme ich 5 rokov a môžeme sa do nekonečna stiažovať na túto situáciu. Ale teraz prišiel čas, aby sme začali konať. Áno, samozrejme, takto to bolo s parlamentom až doteraz. Áno, my naozaj potrebujeme podporu parlamentu, budúceho parlamentu, e, parlamentu a budeme tiež potrebovať, aby tento nás vyzýval, aby sme spolupracovali. Ale ja by som sa pristavil pri takých piatich záležitostiach, ktoré tu odzneli dnes popoludnie. Napríklad HRL a teda e, to nerešpektovanie. A ako, ako, možno, ako možno bojovať proti tomu. Možno to nazvať, že je to kolaterálna škoda, ale e, myslím si, že mm, momentálne sú tu aj na politickej úrovni rôzne pohyby, ale to, čo je veľa, to je dosť. A keď tu, keď tu máme bezpečnostnej ráde, bezpečnostnej ráde sa pripravujú niektoré krajiny, Nemecko, Belgicko, Francúzsko a na, na túto reakciu a to nám vlieva nádej, že konečne vznikne nejaká reakcia, že teda RHL budeme viacej chrániť. No a okrem toho myslím si, že Nemali by sme ani podceniť kriminalizáciu humanitárnej pomoci, to, ak to nazývate vy, a Walter, aj vy ste sa venovali tými, týmto opatreniam. E, takže my zastávame názor, že mm, dialog medzi týmito dvomi komunitami je e, mimoriadne dôležitý, pretože títo sa nebavia medzi sebou, lebo si jednoducho nerozumejú Takže musíme ich nejako primeť, aby e, diskutovali o tomto. Ja viem, že boj proti terorizmu je mimoriadne dôležitý, ale ja nechcem použiť e, pojem, že tí z tej druhej strany, z toho druhého tábora, ale oni by nám mohli vysvetliť, aké sú ich potreby a takto by sme možno mohli nájsť spoločnú reč, keď sme pripravovali túto smernicu o boji proti terorizmu, keby sme to, toto prediskutovali, mohli by sme nájsť spoločné riešenia. Druhá vec, lokalizácia. Uh, a áno, vy ste hovorili, že to, čo dosiahneme, tá úroveň to je nízka, keď nemáme vysokú úroveň lokalizácie. Toto sa stáva stále dôležitejšie, aby sme do toho zaangažovali aj miestne organizácie. Áno, je to o tvorbe kapacít a súvisí to aj s tým, aby sme sa zbavili, zbavili toho nadradeného prístupu. Vy potrebujete, my dávame, eh, vy, vy potrebujete, my, my vieme a my, my, my vám povieme, ako to budete robiť. Musíme sa odkloniť od tohto postupu. Aj ten big bargain, aj keď sa zameriavame na tých, ktorí majú z toho prospekt, tiež eh, tie operácie. Eh, tie návratové operácie. Prečo pred týmito návratovými operáciami a keď ich na silu premiestňujeme späť, tak sa im musíme opýtať, či vôbec chcú ísť domov, eh, či sa chcú navrátiť a keď sa chcú navrátiť, ako im môžeme pomôcť. Takže eh, toto je naozaj viac vrstvové. takže toto je, zachádza až za úroveň len len financovania. Potom ten e, triple nexus, to je naozaj e, veľmi dôležité. Musíme Musíme prestať s tou politizáciou veci, keď chceme túto pomoc v Sýrii, Jemene, Iráku, vo Venezuele a susedných krajinách Bangladeži. Toto sú antropogenné uh, krízy. Toto si ľudia vyrobili sami, takže ja to naozaj nepoviem lepšie ako komisár. Áno, musím sa zbaviť týchto komplexných prístupov eh, k Triple Nexus a eh, to nie, tu nejde o instrumentalizáciu humanitárnej pomoci. Humanitárna pomoc bude prispievať k tomuto nexus prístupu, ale Myslím si, že my to všetko veľmi dobre chápeme a SSVČ vieme, čo treba robiť. My si nemyslíme, že oni nás instrumentalizujú a my prispievame k tomuto komplexnému prístupu viacvrstvovej krízy. Takže musí tu byť politické riešenie, dialog, No a tiež tá výzva súvisiaca s digitalizáciou. Ja by som ten obraz videl ešte širo, viacej zoširoka, pretože tu sú nové technológie, ktoré sa snažia lepš, po, po, o lepšiu humanitárnu pomoc. Musíme nájsť príslušné financovanie, musíme byť viac proaktívni aj pri hľadaní finančných zdrojov a to musí byť e, vrátanie zaangažovanosti možno možno e, týchto finančných služieb. Takže e, my pripravujeme my musíme pripraviť program pre budúcu komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Intervención. Ďakujem pekne za toto e, komplexné a zároveň estetické vystúpenie k dôležitej e, časti toho, o čom sme dnes po obede hovorili. E, kto chce vystúpiť, môže vystúpiť. Samozrejme, dávam slovo, ale poprosím vás do dvoch minút, pretože vo opačnom e, prírade, e, prípade nám nezostane e, čas. Spravíme to v tom poradí, ako sedíte. Nech sa páči. No ja budem hovoriť veľmi jednoducho. Lokalizácia. Lokalizácia, aby som povedala pravda, pre, pravdu, pre nás nič neznamená. Pre nás to znamená pracovať v konkrétnej krajine s ministerstvom zdravotníctva. Áno, ja to nemôžem porovnávať s tým, čo robí Červený kríž, čo musíte organizovať vy, ale pre nás lokalizácia v humanitárnom kontexte, v, na, v v kontexte našej práce, to my musíme spolupracovať s Američanmi a s ministerstvom zdravotníctva. Nexus, jeden príklad. E, ten Nexus, humanitárny rozvoj, jeden príklad. E, Centrálna Africká republika. My tam chodíme do nemocnice 20 rokov, my tam na 90% spolupracujeme s ich pracovníkmi tam ale my sme, my sme, my sme jediným donorom, keď my chceme toto keď to chceme my predať niekomu, tak nám povedia, nie, vy máte príliš vysoké štandardy. Naše štandardy sú však minimálne. Uh, ale najmä v oblasti zdravotníctva. Tu by som chcela povedať, že máme naozaj obrovské obavy. Tam naozaj nie sú miestne zdroje ani medzinárodné zdroje. A potom v týchto nemocniciach, ja viem, že sú tu viaceré iniciatívy, ale realita je taká, že tam nie je žiadna zodpovednosť a sa nikto nikomu nezodpovedá. Napríklad Um, napríklad v Jemene tam je absolútne, nedo, absolútne nedodržiavanie medzinárodných eh, medzinárodného práva v humanitárnej pomoci. A čo je tuto dôležité? MSF um, eh, ako organizácia, tu, títo ľudia, teda nie lekári bez hraníc, len ako, ako zamestnanci, ale ľudia jednoducho nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a to je ten hlavný problém. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi stručne pokiaľ ide o bezpečnosť, bezpečnosť humanitárnych pracovníkov. My všetci vieme, že tam tie hrozby sú, vieme, aké sú hrozby, ale fakt je taký, že akákoľvek stratégia sa musí zameriavať na tvorbu e, kapacít a na zlepšovanie situácie v teréne, pretože my takto chceme brániť extrémizmu. Toto je veľmi dôležité. Tento dialog je veľmi dôležitý, ale dôležité je pochopiť, kde sú pri priority. No a pokiaľ ide o lokalizáciu, s tým naozaj absolútne súhlasím. Aj ten žargón, to sme veľmi často e, počuli, že musíte to povedať tak, ako keby ste to vysvetľovali svojej starej mame, no ale vo viacerých krajinách tam jednoducho e, tam nie sú zdravotné služby e, A jednoducho tí ľudia len mm, tie musia vy, vy, vynaložia tieto prostriedky na absorpciu šokov. E, no a pokiaľ ide o a HRL tu zdieľame e, túto, tieto obavy, naozaj máme veľké obavy, e, stále viacej krajín sa nachádza v, konkle, v konfliktnej situácii, prichádza tam k porušovaniu e, a a toto sú tieto držiteľské krajiny, ktoré sú v rámci teda RHL tuto in, zainteresovaní, veľmi často oni očakávajú, že my sme tým riešením, ale my môžeme len pomôcť pri hľadaní riešenia, my nie sme riešenia. Áno, ja absolútne e, súhlasím s tým, že mali by sme sa zbaviť toho nadradeného povýšeneckého prístupu, keď budeme pripravovať ten ďalší program. Áno, určite áno. A e, Čiže to je tá hostiteľská národná spoločnosť, ktorá o tom rozhoduje. Môžeme o tom diskutovať, ale je tam viacero partnerstiev, ako napríklad Daniel, eh, Dánsky Červený kríz, ktorý je jeden z týchto štyroch veľkých eh, auditorských organizácií, ktoré napríklad chodia robiť audity do Severnej Afriky. Ďakujem veľmi pekne niekoľko pripomienok k tomu, čo tu odznelo, k tým politickým akciám. Áno, my voláme po týchto politických akciách, aby vyriešili politickú krízu ale, mm, ale to nie sú politickí aktéry, ktorí robia tú pomoc. Čiže musíme nechať e, tých humanitárnych pracovníkov, aby robili humanitárnu pomoc a politici musia robiť politiku, pretože humanitárna kríza je v konečnom dôsledku politickou krízou, ale my môžeme len podporovať tieto politické akcie a to je prepojené na tú druhú vec, RHL a ako chrániť, ako chrániť civilné obyvateľstvo. No už ako, že to, že budeme, že budeme príjmaní ako humanitárna pomoc, len ako humanitárna pomoc a nič iné, my musíme e, uplatňovať nas, naše základné princípe. Čiže nemôžeme robiť ani spravodajskú, ani prieskumnú, ani politickú prácu. My musíme robiť našu prácu a to je to najlepšie, vstupovať do dialogov a to nám vstúpi, to nám umožní vstúpiť do týchto dialogov, keď si budeme rozumieť a to, čo povedal John, celá tá záležitosť tých sankcií a boja proti terorizmu. Áno, je dôležité, aby sme sa s nimi o tom porozprávali a nemá Nemali by sme sa rozdeľovať na e, spoločnosť humanitárnej pomoci a spoločnosť boja proti terorizmu. Áno, musíme ich zakomponovať do našich diskusí a musíme mm, zvážiť preskúmanie týchto možností tej e, výnimky pre týchto humanitárnych pomocníkov. Ehm, pre, pre, pre, určité, pre určité e, tovary. Takže mám mať pre nich takú biankovinimku. Áno, toto je v podstate o tých ľuďoch a o našu zodpovednosť voči tým ľuďom. Áno, a to je dôležité, že my sme si vypracovali takéto usmernenia pre našich pracovníkov. Hm, ďakujem pekne. Ďalej by mal, mal som vystúpiť ja a zhrnúť to, zhrnúť diskusiu, pokiaľ ide o situáciu v oblasti humanitárnej eh, pomoci, pokiaľ ide o problémy, ktoré nás čakajú na bližších eh, rokoch, ehm, ktorým budeme čeliť, na to ale by sme trvali oveľa viac času a ja chcem poďakovať eh, ako, tie, ako stali spravodajca za pomoc, ktorú som dostal e, od kolegov z výboru Manuel Joana, takisto aj od jednotlivých politických skupín. Jednotlivé skupiny sa sústredovali na rôzne krízy, ktoré sme vo svete Mali. Veci sa menia, čo skoro budú voľby v Európskom parlamente, do Európskeho parlamentu a myslím si, že mnohé e, z tých intervencií spomínali aj potrebu toho, aby sme odovzdali ďalšiemu parlamentu e, naše obavy, pokiaľ ide o oslabovanie, pokiaľ ide o dodržiavanie základných princípov humanitárnej pomoci a medzinárodného práva, aby sme tomu ďalšiemu parlamentu odovzdali odhodlanie s dostatočnými e, zdrojmi e, reagovať na e, čas väčší počet humanitárnych kríz vo svete a takisto, aby sme lepšie využili a vhodnejšie využili tie zdroje, ktoré máme k dispozícii. Ale určite by sme mali otvoriť oči aj voči javom, ktoré sa novo e, dostávajú na povrch, ktoré predtým neexistovali alebo existovali v menšom objeme, napríklad e, lekári bez hraníc e, alebo aj iné organizácie tohto typu nám hovoria o tom, e, že e, sú tu dlhodobé humanitárne e, krízy, ktoré spôsobujú nárast. e, Eh, aj mentálnych chorôb, psychických problémov, čiže treba, <coughs> treba podporovať zdravotné systémy a konkrétne sa sústrediť aj na to, ako reagovať na takéto krízové situácie, ktoré súvisia s terorizmom, strachom, potrebou utiesť, eh, rôznymi katastrofami a tak ďalej. A bola tu aj diskusia, myslím si, že tá by mala pokračovať, pokiaľ ide o prepojenie medzi tým, aby sa poskytovala humanitárna pomoc, aby sa čo možno najviac rešpektovala medzinárodná legislatíva, princípy a európsky konsenzus, ale zároveň, aby sme boli aktívni aj z hľadiska politického, pokiaľ ide o to, aby sme sa snažili zabraňovať konfliktom, aby sme mohli pomáhať riešiť konflikt, ktoré existujú a prípadne ísť stabilizovať e, mierové situácie potom, čo dôjde k ukončeniu nejakého ozbrojeného konfliktu. Je to istá rovnováha, ktorú, o ktorú sa máme snažiť, nie možno 50-50, pretože sú veci, ktoré treba rešpektovať na 100%, to sú napríklad špecifické vlastnosti humanitárnej pomoci, ale netreba zabúdať e, na to, že mnohé problémy, ktoré vyriešiť nedokážeme humanitárnou pomocou, potrebujú politické riešenie a táto, toto politické riešenie si vyžaduje Európsku úniu, ktorá bude globálne, globálne silnejšia a znamená to aj to, že ďalší parlament by mal podporovať Európsku úniu, ktorá bude silnejšia a nie taká, ktorá sa bude segregovať tak, ako to požadujú viaceré politické skupiny alebo strany, ktoré budú sa v tých voľbách zúčastňovať. Dnes máme krásne počasie, ako keby sme boli v Madride alebo niekde na Krete, ani nie v Bruseli, slnečko nám svieti, ale to dlho nevydrží a máme tu aj isté nedobré správy. Ja som e, sa pozrel, keď bude napríklad e, počasie budúci týždeň v Bruseli v sale má pršať, mám aj nejakých hostí naplánovaných, takže teraz využíme tú skvelú príležitosť, vypočujeme si správu, pokiaľ je o navštevu e, v Gambii. To podľa všetkého je ďalší bod, ktorý nás e, ešte čaká a potom si sa trošku možno aj uvoľniť, pretože my chceme pomáhať tomu, aby na svete bolo e, menej utrpenia, ale samozrejme to neznamená, že my si nemôžeme náš život vychutnať tiež takýto pekný deň. Ďakujem.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 Okay, colleagues. Enrique, Enrique talked about the lovely weather, so I think... A Enrique hovoril o tom krásnom e, počas, takže myslím, že by sme to mali rýchlo ukončiť. Bod 14 e, ten bol predložený na inokedy. Ako sme už povedali, teraz e, posledný bod, bod 15, misia v Gambii. Norbert Neuser, nech sa páči. Predstavte tú tému. Áno, ďakujem pekne, Linda. Myslím, že to bola úspešná misia alebo delegácia. Videli sme dosť eh, veľa dosiahnutého pokroku, veľa úspechu. Delegácia výboru DV v Gambie, ktorá bola, eh, v Gambie, ktorá bola v decembri minulého roku, bola motivovaná najmä eh, prebiehajúcou demokratickou tranzíciou v krajine potom, čo bol prezident Jamie v roku 2016 eh, porazený v prezidentských eh, voľbách po 22 rokoch eh, diktatúry. Opozičná, opozičný kandidát Adama Boro sa dostal k moci a hm, spustilo to aj výraznú rozvojovú pomoc tejto jednej z najmenej rozvinutých krajín v Afrike aj vôbec na svete, čo je práve Gambia, keďže tá je e, naozaj na nízkych priečkách e, rebličkov ľudského rozvoja. Viac ako polovica e, obyvateľov tejto krajiny je mladšie od, 20, od 5 rokov, mladšie ako 25 rokov a ročný nárast obyvateľstva je 3,2%, 3,2% a hospodárstvo je čiastočne agrárne, polnohospodárstvo predstavuje približne 30 HDP. Keď sme sa my e, vybrali e, do Gambia, keď sme ich e, navštívili, e, venovali sme sa najmä efektívnosti európskych fondov, EDF fondov a témom, ktoré súvisia s prácou alebo s pracovnými pozíciami pre mladých ľudí, nezamestnanosťou, migráciou, a takisto aj s širšími témami e, súvisiacimi s vládnutím. Potom pokiaľ ide o ten program, ten bol relatívne krátky, ale bol intenzívny. My ako poslanci sme e, mali viaceré stretnutia, účastnili sa ich rôzni e, partnery, boli tam viaceré projektové návštevy, tie všetky boli veľmi informatívne. E, mali sme sa stretnúť s pánom Barovom, ale nakoniec sme sa stretli s viceprezidentom, keďže prezident v tom čase nebol v meste. Stretli sme sa s predsedom parlamentu, takisto viacerými ministrami a všetky tieto stretnutia boli otvorené, boli priateľské, pozitívne a hovorili naozaj, boli, dali veľmi pozitívny obraz, pokiaľ ide o nové novú situáciu v krajine, kde sa zdôrazňovala aj pozitívna úloha Európskej únie. Prebehla aj zaujímavá diskusia, ktorá sa venovala práve téme demokratickej tranzície. Týkala sa otázok spravodlivosti ľudských práv, rodovej rovnosti, konkrétne aj ženské obriezky a takisto sme na druhý deň potom e, mali viaceré návštevy mimo hlavného mesta, bol tam eh, most, ktorý je na východ od hlavného mesta, ktorý má spájať eh, celú krajinu, preklenúť riziku, eh, rieku Gambia. Oficiálne sa otváral teraz v januári, čiže bol v tom čase takmer hotový a inaugurácia tohto mest, tohoto mosta zo strany prezidentov aj Senegalu, aj Gambie zdôrazňuje to, aké dôležité sú vzťahy medzi týmito dvoma krajinami. Tento most bude predstavovať hospodársky aj strategický, strategické prepojenie, ktoré bude prepájať e, severnú a južnú časť. Tak Gambia ako aj Senegal. Samotný most bol založený, alebo teda financovaný e, z medzinárodných fondov, ale e, čiastočne sme k tomu prispeli aj my našimi fondami. Potom pokiaľ ide o migráciu, po tej tranzícii sa zmenila alebo znižila migrácia z Gambie a krajina začala, e, začala aj reintegrovať ľudí, ktorí sa do krajiny vrácajú. 4000 migrantov v tom čase sa nedávno práve vrátilo. E, vrátili či, či z Líbie, či z členských štátov EÚ. Asistenciu, pomoc im e, poskytujú medzinárodné organizácie, pričom tie sú financované čiastočne aj z Trust fondu, Trustového fondu EU pre reintegráciu a ľudia, ktorí sa vracajú do Gambie, tam sa zdôrazňuje potreba dlhodobejšej pomoci, tak aby tá pomoc prebiehala aj mimo mandátu iba čisto pre IOM. E IOM. Pokiaľ ide o politickú klímu, pokiaľ ide o situáciu v ľudských práv, tá sa v krajine od tej tranzície výrazne e, zmenila k lepšiemu. E, hlavnou motiváciou migrácie sú nedostatočné pracovné alebo ekonomické e, možnosti v krajine, v hospodárstve. Pokiaľ ide o ekonomický sociálny rozvoj, samozrejme je tam veľa vízie, pokiaľ ide o rozvoj a sústredia sa vo vlade najmä na zdravotníctvo, vzdelávanie a polnohospodárstvo prostredníctvom národného rozvojového plánu 2018 až 2021. Podpora žien bola spomínaná počas viacerých návštev a stretnutí. Je tam e, napríklad spomínal sa tam taký klub Matiek, ktorý podporuje účasť detí v školách a ich e, práva, podpora medzinárodných partnerov vrátane EÚ, pokiaľ ide o otázky infraštruktúry sa takisto spomínala ako niečo veľmi užitočné, pokiaľ ide o podporu rozvoja v krajine. Poslanci navštívili stavebnisko, stavebisko, teda alebo stavebné, stavebný areál, pokiaľ ide práve o e, ten most, ktorý spája Gambiu a Európska rozvojová pomoc, ako som spomínal, e, financuje e, výstavbu pripájajúcich ciest k tomu mostu, ako som už teda predtým povedal. Vláda dobre spolupracuje s medzinárodnými partnermi a chce svoje priority e, postupne plniť, e, pokrok dosahovaný, ale samozrejme sú tam veľmi veľké prekažky vo všetkých oblastiach rozvoja, sú tam isté obmedzené možnosti vlády, ako aj e, zamestnancov, vládnych zamestnancov, pokiaľ ide o poskytovanie služieb. Na posledných stretnutiach bolo povedané, že je potrebná výrazná politická podpora zo strany EÚ aj na parlamentnej úrovni, tak aby sa táto tranzícia podporila, aby bol e, podporený dialog, aby sa zdieľali osvedčené postupy. Nedávno, nedávno sme mali viaceré návštevy politikov z Gambie do EÚ, ktoré prebehli úspešne a je to taký úspešný prvý krok. East, uh, some points to the ešte pár bodov, pokiaľ ide o výsledok. Myslím, že hlavný politický výsledok a následné kroky by mali obsahovať to, že skutočne pocítime politickú vôľu v tom zmysle, že krajina tak finančnou ako nefinančnou podporou bude podporená, že sa zaangažuje Európsky parlament v podpore vytvárania kapacít. Potravinová bezpečnosť je ešte stále problémom a takisto aj dlhodobá revitalizácia poľnohospodárskeho sektora musí byť podporovaná. Trastové fondy a projekty boli vnímané pozitívne v krajine a treba urobiť, zabezpečiť po, finančnú podporu pre mladých ľudí. Títo musia mať prístup k peniazom na to, aby podporovali eh, budovanie malých a stredných podnikov a aby zabezpečili vzdelávanie a certifikáciu v krajine, kde e, treba investovať do tejto oblasti. Rozvojové projekty musia byť hodnotené z dlhodobého hľadiska ich realizácie a musí sa zabezpečiť, aby tu boli zaznamenané určité miery pokroku. Parlament musí kontrolovať hodnotenie projektov, ktoré sú financované v rámci EDF a ich príspevku k rozvojovým cieľom národným a dúfam, že v najbližšom období parlament a náš výbor budú venovať Gambii skutočne mimoriadnú pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Norbert. Teším sa. Všetci tí, čo išli na misie, povedali, že to bolo veľmi pozitívne. Máme tu aj SVČ za komisiu, Posiadame ich stručne o slovo, pretože už to slnko nám svieti do očí Včera sme tu mali rolety, ktoré chodili hore-dolu, takže poprosím vás veľmi stručne, a ja takisto musím stihnúť ešte vlak do Londýna. Thank you very much. Um, I would like to thank uh, the... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať delegácii parlamentu v mene do, delegácie za návštevu v Gambii. Skutočne veľmi prospešné výmeny názorov boli oceňované zo všetkých zúčastnených strán a vyslali dôležitý signál v tom zmysle, že Gambia je skutočne prioritou na programe Európskej únie. Ako viete, vzťahy EU-Gambia sa posilnili od zmeny vlády a chcel, chcela by som v stručnosti spomenúť niektoré body. Gambia podpísala dohodu o hospodárskej spolupráci medzi Európskou úniou a Západnou Afrikou, a takisto sú to rokovania ohľadne udržateľ, partnerstva o udržateľnom rybolove, ktoré boli úspešne završené v oktobri roku 2018. Takže toto posilňuje tú celkovú mieru partnerstva. Európska únia podporuje reformnú agendu gambijskej vlády na to, aby sa ukotvili demokratické inštitúcie a treba dodržiavať aj právny štát. Vypočutia, ktoré sa konali pred výborom pre zmier, začali v januári Gambia, Gambijské centrum pre prípady porušovania ľudských práv bolo zastúpené a vlastne takýmto spôsobom dostanú obete silný hlas. A chcela by som takisto spomenúť aj najnovší vývin situácii, pokiaľ ide o zriadenie Národného, Národného výboru pre ľudské práva, kde sa zaznamenali pokrok vo februári, keď komisári boli ustanovení. Takisto máme komplexnú reformu bezpečnostného sektoru, ktorá bola doposiaľ pomalá, ale nedávno zrýchlila dynamiku. To je veľmi dôležitý prvok v rámci demokratického prechodu. Sloboda vyjadrovania sa, ako viete, je znovu nastolená. Toto odzrkadluje aj skutočnosť, že rok 2018 index o slobode tlače povýšil Gambiu v tom rebríčku na od 22 miest z pôvodného miesta. A mm, ústavný výbor takisto funguje a takisto sú tu aj konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami a nová ústava má byť predložená v referende na hlasovanie na začiatku budúceho roku. V celkového hľadiska Európska únia je potešená z pozitívneho vývinu situácie priamo v teréne kde skutočne vidíme, e, že je tu smerovanie k ustanoveniu demokratických inštitúcií. Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany. Ďakujeme večer. A teraz dostane slovo pán Stalman z Devka, nech sa páči. Áno, máte pravdu. Ďakujem pekne. Budem hovoriť veľmi rýchlo na to, aby sme mohli si užiť to slniečko, ako to bolo povedané. Podporujem SVČ za tú vďaku, ktorú vyjadrili pokiaľ ide o profesionalitu a dobré završenie tejto misie, ktorú ocenili všetci zúčastnení aktéry, predovšetkým naši kolegovia v delegácii. Myslím, že je dôležité v rámci novej demokracie rovnako vnímať takéto misie, ktoré poukazujú, že aj z politického hľadiska Európska únia teda zastúpená v te, aj prítomná, odtedy je tam nová vláda. Spomenuli ste to, že od dvoch rokov sme vlastne prešli na úroveň viac ako 350 milión, to znamená o 10 násobok sa zvýšili za dva roky naše projekty a ich financovanie a akčné kroky, ktoré, sa, ktoré majú za cieľ podporovať túto demokraciu. To znamená, členovia misie si uvedomili, že sú tu takéto pokroky a ja teda súhlasím s tou vďakou, ktorá tu bola vyjadrená v mene kolegov delegácie. Skutočne vykonali vynikajúcu prácu za ostatné dva roky. Takisto sa pridávam k tým záverom v tom zmysle, že pravdepodobne miera zadlženosti krajiny sa zabrzdí alebo sa už brzdí a z týchto dôvodov sme v podstate založili našu spoluprácu, predovšetkým pokiaľ ide o rozpočtovú podporu. To znamená, dali sme trochu e, kyslíka vláde v zmysle rozpočtu, takisto pokiaľ je financovanie infraštruktúr, takže hovorilo sa tu o, tej, o cestách a o tom moste, ale takisto tu máme aj veľký finančný projekt energetický, ktorý súvisí so skutočnosťou, že by sa vlastne všetky školy mohli vyzbrojiť so solárnymi panelmi. Takže vidíte, je to malá krajina, ale skutočne sa dá urobiť veľa a pravdepodobne to je jediná krajina na svete, kde si môžeme dovoliť s takýmto mm, z finančného hľadiska závažným projektom ponúknuť energiu pre všetky školy a nemocnice zadarmo. A druhá veľmi dôležitá vec, a tým už končím, to je význam toho, že treba dať mladým určitú dôveru, dôveru predovšetkým pokiaľ ide demokraciu a treba poukázať, že demokracia niečo prináša. Takže tretia časť našej spolupráci je teda zacielená predovšetkým na vytvorenie pracovných príležitostí a dúfam, že v rámci budúceho viezočného finančného rámca budeme môcť v rámci 12. roka vlastne sa venovať už otázke vytvárania pracovných príležitostí a ponúknuť určité perspektívy realizovateľné pre mladých ľudí vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja vám. Ako som povedala, je dobre, že teda máme krajinu, kde vidíme určitý pokrok aj z hospodárskeho hľadiska, aj pokiaľ je posunie demokratických princípov. A týmto sa dostávame ku koncu dnešného zasadnutia. Ja nemám žiadne ďalšie pripomienky a Tak sa stretneme 18. marca o 3. Ďakujem veľmi pekne. Ako povedal Enrico Guerrero, ešte stále máte čas. pondelok sa bude hlasovať spolu s AFETom. Budeme hlasovať o nástroji Indiky, takže Najprv bude toto a potom 18. marca naše ďalšie zasadnutie, takže užite si ešte večer, posledný deň tohoto neočakávaného leta. Ďakujem.